Chcel by som otvoriť bod programu číslo 8. Prezentáciu komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení týkajúce sa balíku rozširovania. Myslím, že komisia so svojím eh, novým prístupom eh, v tejto správe veci veľmi objasňuje, považujem to za rozumné a preto aj kandidáti eh, na rozšírenie by to mali takto vziať, eh, že aby, aby vedeli, čo treba eh, urobiť, aby postúpili ďalej rokovania o rozšírení. A to platí pre všetky prípady, Treba si uvedomiť, že toto nie je prvá správa Johannesa Hána a tento prístup je, myslím, naozaj ten správny. Rozšírenie dnes je podobné mnohým ťažkým medzinárodným problémom v našom susedstve. E, e, dodatočným tlakom je tu e, otázka utečencov, ale ak to správne chápem, musím eh, povedať, že je správne, aby tento eh, proces rozširovania bol tohto odlúčený. Pretože ak má rozširovanie fungovať nezávisle od eh, zahranično-politickej situácie, musí byť, musia byť dodržané tie základné predpoklady Inak rozšírenie by poviedlo k e, ťažkým situáciám a medzinárodná situácia nemôže viesť e, k poskytnutiu nejakých hrabatov. To je, myslím, súčasť do e, balíka. Ak to budeme takto chápať, tak si musí každý súhlasiť, aby sa to takto vykonalo. Je dôležité aby parlament okrem hospodárskych podmienok, e, technických otázok, otázok fungovania demokratických inštitúcií, právneho štátu, základných práv je veľmi e, dôležitý. Na to vždy parlament vždy e, kladol veľkú, veľký význam a v tomto vás parlament vždy bude podporovať. Chcel by som teraz poprosiť, aby pán komisár predložil svoju správu. Ďakujem za to, že e, aj z časového pohľadu je možné, že sa dodržalo pravidlo, že najprv je informovaný parlament, až potom e, to pôjde na verejnosť. všetky tieto, e, e, všetko to tajnosť treba e, vnímať aj z pohľadu inštitucionálneho významu Európskeho parlamentu. Ďakujem vám teda, že napriek veľkým časovým ťažkostiam ste toto umožnili. Navrhujem keďže pravdepodobne sa bude hlásiť do diskusie veľa kolegov aby kolegovia z národných parlamentov, ktorí už e, z časti sa dostavili a z časti sa dostavia, s ktorými dnes budeme celý deň e, spolu pracovať, aby aj tí mali priestor, koordinátori budú mať teda dve minúty rečníckého času a potom následovne sa zníži e, rečnícky čas na 1,5 alebo 1 minútu, aby mal e, priestor sa vyjadriť každý. Pán Han, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za presné zhrnutie našich e, zásad a princípov. A teraz by som rád prešiel do angličtiny. vážení poslanci a obzvlášť tam členov e, národných parlamentov. Som naozaj rád, že vám dnes môžem e, predstaviť e, balíček rozširovania. Som rád, že to môžem urobiť na zasadnutí AFETu, na ktorého sa zúčastňujú aj poslanci národných parlamentov. To je vynikajúca zhoda náhod, ktorá to umožnila. Eh, počas môjho vypočutia eh, pred rokom som povedal, že naša práca ohľadom rozširovania sa nezastaví. Eh, perspektíva rozširovania ostáva naďalej veľmi dôležitou a chcel by som posilniť našu aktivitu s partnermi čakajúcimi na rozširovanie a preto v posledných 12 mesiacoch som s týmito partnermi veľmi intenzívne spolupracoval. Mm. Komisia investovala do e, prípravy, do ich prípravy e, e, na všetky tieto výzvy. Do toho vstúpila aj politická kríza. Aktuálna utečenská kríza iba posilnila strategickú spoluprácu s krajinami juhovýchodnej a Európy. Eh, naša spolupráca prichádza, prináša konkrétne eh, eh, demokratické reformy, ktoré zlepšujú odolnosť a stabilitu v našom priamom susedstve a politika rozširovania a politika inteligentného riadenia čečenských tokov sa navzájom posilňujú tento balíček, ktorý komisia dnes e, príjma, obsahuje viacero nových prvkov. E, v prvom rade, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sa e, každý rok prijímal nový dokument, tento rok sme si, teraz sme si zvolili celkový prístup pre nasledujúce 4 roky môjho mandátu. Máme tam potom aj celkové hodnotenia. Skôr sa venujeme úrovni pripravenosti na to, aby krajina mohla prevziať e, e, členstvo EÚ. Tiež jasnejšie vidíme krajiny v tom, na čo sa majú v budúcich rokoch sústrediť. E, spomíname tiež aj dlhodobé výsledky, ktoré budú potrebné na to, aby krajiny splnili očakávania EÚ. Spomíname ich jasnejšie než v minulosti. Tiež máme správu harmonizovanejšiu, máme tam jasnú jasné meritko e, harmonizácia. Tam každá krajina vidí, kde sa v kľúčových oblastiach nachádza. Takýto prístup zvyšuje transparentnosť procesu a zjednodušuje e, spoločnosti a občanom preskúmavanie e, tejto správy. Uvidíte, že tento prístup sme uplatnili vo viacerých oblastiach týkajúcich sa základných reforiem. Táto správa jasne e, zdôrazňuje potrebu sústrediť sa na e, najzákladnejšie e, princípy najprv, čo bude počas obdobia tejto komisie tým základom pre našu prácu treba podporovať právny štát, súden, reformu súdnictva, boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Silne sa sústredujeme na základné práva, vrátanie slobody vyjadrovania sa, boja proti diskriminácii a to obzvlášť pokiaľ ide o LGBT komunitu a Rómov a ide tiež o reformy e, verejnej správy Tiež podporujeme hospodársky rozvoj a hospodárskú súťaž. To je pre mňa tiež základným e, pilierom, okrem teda tých e, základov. Takže právny e, štát a hospodárstvo sú dve strany jednej mince. A potom chcem spomenúť ešte aj regionálnu kooperáciu. Tam spomíname postup v oblasti konektivity, obzvlášť pokiaľ ide kontext berlínskeho procesu a podobne tiež zdôrazňujeme dobré susedské vzťahy a prekonávanie bilaterálnych sporov. Pokiaľ ide o aktuálnu utečeneckú krízu, zvýšená kooperácia je nutná, aby e, sa dalo uspočničení tomuto e, fenoménu, aby sme pomohli ľuďom, ktorí potrebujú ochranu, zabezpečili vonkajšie hranice EÚ a bojovali proti e, kriminálnym e, e, sieťam, ktoré vykonávajú vlastne toto prevádzačstvo. Chcem, dámy a páni, teraz spomenúť určité kľúčové body. Boli bavaličku rozširovania z roku 2005 a začnem západným Balkánom. Montenegro eh, urobilo eh, veľký úspech, otvorilo 8 eh, negociačných kapitol. To umožnil postup v oblasti právneho štátu a posilňovanie právneho institucionálneho rámca. Avšak pokiaľ ide o korupciu a organizovaný zločin, tam úspech zostáva obmedzený. Pokiaľ ide o kľúčové zákony a štruktúry, tie už sú na mieste treba eh, to už len realizovať a sústrediť sa naozaj na túto tému. Chcel by som teraz eh, túto eh, prečnosť využiť, aby som povedala, že je potrebný konštruktívny dialog medzi vládou a opozíciou. Dialóg, ktorý sa musí odvíjať v parlamente. Toto sa stalo ešte naliehavejšie, keď zohľadníme udalosti v tejto krajine sprednedávna. Srbsko tiež e, prijalo svoje opatrenia a s tým e, súvisí otvorenie e, negociačných kapitol na medzivládnej konferencii. Toto bude možné. Srbsko prijalo kľúčové dohody s Kosovom, okrem iného, a bolo veľmi konštruktívne v rozvíjaní dialogu so svojimi susedmi Zároveň eh, začalo s veľmi ambicioznou eh, ekonomickou agendou, takisto veľmi napomáha v, eh, počas aktuálnej utečenskej krízy a pomerne dobre sa pasuje s prílom utečencov. Očakávame obnovenú, obnovený záväzok pohnúť sa ďalej s reformami, obzvlášť pokiaľ ide o oblasť súdnictva, boja proti korupcie, a organizovanému zločinu, boju proti diskriminácii, reforme eh, verejnej správy a ekonomiky. Tiež je dôležité zachovať rovnakú úlohu, úroveň úsilia, pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov s Kosovom. Bývalá Juhoslavská eh, republika Macedónsko má pomerne dobrú eh, úroveň zosúľaďovania e, zákonov, ale e, ukazuje sa, že politický systém je e, silne podritý politickou interferenciou a korupciou. V júli som facilitoval politický dialog za pomoci členov tohto parlamentu, medzi nimi aj pánom Kukanom. Ehm, to je najlepší spôsob, ako ukončiť aktuálnu politickú krízu Verím, že e, sa to podarí a takisto podarí sa e, e, zrealizovať tie dôležité reformy. Etnická situácia tam ostáva naďalej zložitá a je dôležité, aby ďalšie opatrenia sa prijali, ktoré povedú k zvyšovaniu dôvery medzi etnickými komunitami. Vo svetle postupu, ktorý bol doteraz dosiahnutý v dôsledku júlového rozhodnutia. Sme otvorení začať rokovať o rozširovaní s bývalou republikou Macedónsko, ale za podmienky, že naďalej budú uplatňovať e, našu e, dohodu a budú sa venovať e, urgentným reformným prioritám. Dôležité budú samozrejme voľby na jar budúceho roka. V Albánsku vítam postup e, e, smerujúci k otvoreniu e, prístupových rokovaní a vytvorenie sady reform, ktoré sú potrebné, aby sa krajina približila k európskej integrácii. Ale samozrejme mnohé sa mu si vykonať v oblasti právneho štátu, reformy súdnictva a tiež posilnenie boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Potrebujeme systematicky prístup e, na ochranu základných práv, to je potrebné zabezpečiť. A je tiež e, potrebná legislatíva na reštitúcie a e, teda reštitúcie majetkov, ktoré boli znárodnené počas komunistického režimu. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, e, e, krajina sa vrátila k reformnému kurzu. E, v roku 2014 e, vznikol nový moment a e, E, máme nádej na uzavretie asociačnej dohody e, a tá obsahuje e, teda obsiahlu reformnú agendu vrátane právneho štátu. V tomto ohľade vítam implementáciu reformnej agendy čiastočne a to sa začalo v júli a je to na dobrej ceste. Máme tu tiež štrukturovaný dialog o spravodlivosti, to je správne fórum, na ktorom sa hovorí o e, otázkach e, štátnej e, správy v oblasti spravodlivosti. Vítam koordináciu na všetkých úrovniach a najmä pokiaľ ide o adaptáciu na nadväznosti na pristúpenie Chorvátska. Kosovo, tam je niekoľko ťažkostí, najmä pokiaľ ide o vytvorenie E, e, pokiaľ ide o e, kľúčové rozhodnutia, tie vítame, ale po šesťmesačné obdobie odmlčania po voľbách vytvorilo určité meškanie. Kosovo sa musí ďalej sústrediť na reformnú agendu. Spolu s vysokým predstaviteľom, e, predstaviteľkou pani Mogherini sme e, podpísali asociačnú dohodu 27. oktobra v Štrasburgu. Toto bol e, historický krok nových vzťahov s Kosovom a vyplňa túto mapu v tejto oblasti. A očakávam teraz súhlas parlamentu, aby táto dohoda mohla vstúpiť do platnosti tak skoro, ako je len možné. No a E, napokon Turecko. Je tu viacero spoločných príležitostí a možností a e, súvisí to aj s účinskou e, krízou. Ide o podporu pre ich účinský program pre utečencov zo Sýrie. Máme spojený akčný plán pre utečencov zo Sýrie a vyrokovali sme ho spolu s Eh, pod predsedom Timmermansom. Eh, Ale samozrejme, eh, naše úsilia siahajú aj za tému migrácie. Máme spoločné záujmy, ide o zahraničnú a bezpečnostnú politiku, boj proti terorizmu, energie, obchod a hospodárske vzťahy. Komisia má nádej, že ukončíme stupňujúce sa násilie v Turecku a návrat k rokovaciemu stolu, pokiaľ ide o trvalé riešenia kurdskej otázky. V minulých rokoch sme zaznamenali nedostatky, ehm, najmä pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva a tiež pokiaľ ide o slobodu zhromažďovania a slobodu ehm, vyjadrovania najmä pokiaľ ide o zvýšený tlak a zastrašovanie ehm, žurnalistov, médií, ako aj zmeny v internetovom zákone, ktoré dovolujú blokovanie určitých obsahov toto sú veci, ktoré je potrebné zmeniť, pokiaľ ide o prístupový proces. Budeme sa silne angažovať s novou e, tureckou vládou e, v týchto kľúčových otázkach. To, čo je dôležité, je, že e, posun v otázke Cypru a môže nám pomôcť e, e, rozvinúť ďalšie rokovanie. Ctení členovia, členky, e, máme pred sebou veľmi dôležité obdobie rozširovacieho procesu. Povedali sme, kde sa nachádzame a čo musíme urobiť v nasledujúcom roku, ale aj v dlhodobejšom horizonte. Všetky krajiny sa mus, musia splniť svoje záväzky v prístupovom procese. A Máme tu samozrejme nový e, kontext a ten bude rozhodujúci. Teším sa na reakciu parlamentu, pokiaľ ide jednotlivé správy a ďakujem vám za vašu podporu, ktorú ste mi poskytovali v minulom roku. E, aj e, viacerí členovia podporovali túto prácu najmä v veľmi zložitých témach v jednotlivých krajinách keď ste nám pomohli dosiahnuť isté politické zmeny. Ďakujem. Ďakujem, kolego. Slovo má e, kolega Preda, ktorý je koordinátorom EPP e pre Bosnu a Hercegovinu. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Najprv budem hovoriť ako predseda a potom ako spravodajca. Takže ako predseda chcem povedať, že vyjadrujem srdečné blahoželenie Johanisova Hanovi za to, že tento balíček bol prijatý. To je vlastne prvá aktivita tohto druhu, ktorú ste si predsazali a je to dobre zdokumentované a je to vyvážené. Áno, sme uprostred utečeneckej krízy. V našom susedstve prebiehajú konflikty. To sú vážne výzvy, ktoré, na ktoré musíme reagovať odpovedajúcim spôsobom. Politika rozšírenia, e, ako o tom hovorí strategický dokument, je investíciou e, do bezpečnosti a stability Európy. A pokiaľ ide o PP, tak sme to povedali na madridskej konferencii, že túto politiku Európskej únie e, e, podporujeme. A pokiaľ ide o susedské krajiny, tam je veľmi dôležité pokračovanie tejto politiky. Pre EPP e je dôležité, aby sme podporili slobodu, demokraciu a ľudské práva a tiež právny štát. To musíme samozrejme rozvíjať na našom kontinente politika rozšírenia sa pokúša presadiť to, aby sa v jednotlivých krajinách vykonali tieto e, reformy e, podľa kodanských kritérií. Máme teda tento balíček e, v roku 2015. Viacnásobne sme požadovali aby v rámci tohto balíčku boli zahrnutí aj občania samotní a krajní. Chcem sa teraz dotknúť e, Bosny. Ďakujem vám, že e, ste e, sa k tomu špecificky vyjadrili. Rečník je prerušený. Máme hodinu času, hovorí pán predseda. Nemusíte všetko urobiť v jednom dvojminútom vystúpení. Ste predsedom a zároveň spravodajca, že môžete sa môžete mať 4 minúty, ale e, pamätajte na to, že aj ostatní musí mať čas. Rečník pokračuje. Ďakujem. správa sa pozitívne vyjadruje o Bosne e, viac ako v minulých rokoch, ale musíme povedať, že keď to pozorne prečítame, e, musíme konštatovať, že sloboda vyjadrovania už e, nemôže byť posudzovaná tak pozitívne ako v minulosti. E, teda určité e, problémy sú v tejto oblasti, takto konštatuje komisia. Ale zároveň sa konštatujú pozitívne kroky, napríklad zahrnutie všetkých politických síl, e, e, prijatá reformná agenda v júli, je tu vyjadrenie prianie, aby táto krajina vykonala ďalšie reformy. A pretože e, cesta do Európy nie, nie je cestou z kratiek. Samozrejme, sú tu aj e, e, prekážky pri e, presadzovaní týchto reforiem. A na záver ešte chcem dodať, že e, zdrojom nestability sú problémy pri vytváraní vlády a tiež otázka e, e, znepokojujúceho referenda v Republika Srbska. Takže, pán komisár, mnohí by chceli, aby žiadosť o pristúpenie bola predložená. Ďakujem, e, pán Brok, ale to, čo ste ho povedali o čase, som si všimol len teraz. pokračuje predseda. E, prosím, aby ste za zohľadňovali e, to, že nemám dostatok času, nemôžeme postupovať ďalej takto, lebo inak nebudeme mať čas na odpovede. Takže prosím, aby ste sa takto zariadili. Slovo má pán Hovit, ktorý je koordinátorom a pani Pirit. Ďakujem veľmi pekne, pán Brock. Najprv chcem vyjadriť ľútosť nad e, omeškaním zverejnenia tejto správy tento rok. Ďakujem e, komisárovi Hanovi za tie súkromné delegácie, ktoré prebehli. To je veľmi dôležité. Ale stále máme nejaké voľby v jednej alebo inej krajine, takže naša možnosť e, povedať niečo popred, napríklad v súvislosti e, s tureckými voľami, aby to neovplynilo domácku politiku, tak to je vždy problém. E, Podporujeme e, prístup komisára v tomto balíčku, pokiaľ ide o posúdenie všetkých krajín. Áno, všimli sme si určité e, e, omeškania alebo kroky späť v tomto vývoji. Je potrebné a všimli si to, čo hovorí o utečenskej krízi. Táto E, kríza nemôže narušiť e, proces rozšírenia EÚ. E, musíme sa aj tejto kríze venovať, ale musíme pokračovať aj v, dove, v, v otázke rozšírenia. Nesmie sa to dotknúť liberalizácie víz napríklad. Áno, je potrebné posilňovať právny štát vo viacerých krajinách. A ak Európska únia ponúka zdroje na spoluprácu. Ak chceme viac spolupráce, musíme pripraviť nové zdroje a nie recyklovať e, e, existujúce zdroje. Takže prosím, aby e, pán komisár reagoval na túto tému. Ak len budeme používať staré finančné zdroje, tak budeme obmedzovať kohéziu medzi e, utečencami a existujúcimi komunitami. Ak hovoríme, že e, e, vidíme isté nebezpečenstvo návratu k nacionalizmu v týchto regiónoch, musíme dať pozor, aby sme sami neprovokovali túto tému. Vítam tento balíček rozširovania v komisii Junckerovej a vítam to, že je tu záväzok pre ďalšie rozširovania a e, s ľútosťou konštatujeme, že dochádza aj k spomaleniam tohto e, procesu. Je dôležité, že sa otvárajú ďalšie rokovania so Srbskom, e, stanovíme nové rokovania s Albánskom a veľmi dôležité je, aby sme udržali tempo, ktoré máme a aby sme to tempo udržali aj budúci rok vzhľadom na krátkosť času a pretože pán Perio tu chýba, nie je na zhodnutí, pretože mali v rodine e, smutnú udalosť. E, chceme vyjadriť e, našu sústrasť a jeho úloha bola veľmi dôležitá. Naša skupina vždy podporovala integráciu Turecka do EÚ. Vítame otvorenie nových kapitol a myslíme si, že Turecko je dôležitým partnerom pri vyrovnávaní sa s utečenskou krízou. Ale mám otázku na pána Hana, pokiaľ ide o Turecko. Ktorú kapitolu e, chce otvoriť v najbližších mesiacoch a najmä pokiaľ ide o e, e, kapitoly 23 a 24. Áno, to bolo tiež skoro 4 minúty, hovorí pán predseda. To znamená, že potom aj ostatní koordinátori budú mať takýto nárok a to znamená, že potom ostatní sa nedostanú k slovu. Ale to si musíte vyskutovať o frakcii. E, slovo má kolega Tenok, ktorý e, e, sa venuje Čiernej hore. Ďakujem my e, podporujeme rozširovanie EU, ale zdôrazňujeme, že to potrebuje svoj čas. A nemôžeme pokračovať tak ako doteraz, pretože čelíme veľké kríze európskeho projektu. E, máme tu otázku vystúpenia, možného vystúpenia mojej krajiny z EÚ Máme tu finančnú krízu, máme tu krízu utečeneckú, nielen zo Sýrie, ale máme tu balkánsku trasu, e, kde prichádzajú učenci z krajín ako je Afganistan, Pakistan, Eritrea, Nigéria, Subsaharská Afrika, ale dokonca aj z e, e, e, krajiny ako je Albánsko. Takže e, pokiaľ ide o Černohoru, samozrejme plní svoje úlohy ale e, pokiaľ ide o e, rezignáciu premiéra, e, vznikol veľký tlak na vládu. Čierna hora, podobne ako iné krajiny na západnom Balkáne, čelia veľkým výzvám, pokiaľ ide o súdnictvo, boj proti korupcii a organizovaným zločinom. A to sú samozrejme témy, ktoré dominujú aj v Srbsku, v Kosebove a ďalších krajinách nestabilita ohr- ohrozuje aj Srb- Srbsko teda je potrebné venovať pozornosť týmto témam a mm, je potrebné otvoriť rokovania v tejto oblasti, ktoré, čo bolo odporúčané viacnásobne medzietnické vzťahy sú veľmi krehké e, v e, tejto krajine. Pokiaľ je o Turecko, tam máme samozrejme problémy, e, pokiaľ ide o ľudské práva v posledných mesiacoch, uväznenia žurnalistov, veľká otázka, pokiaľ ide nezávislosť súdnictva a tiež pokiaľ ide o úlohu Turecka pri podpore džihadických skupín v sírskej vojne. Ale samozrejme, Turecko je dôležitým hráčom a e, e, očakávam, že zohrá konštruktívnu úlohu v cyperskej kríze. Moja otázka komisárovi Hanovi je, či po návšteve kancelárky Merkelovej a ponúknutých rokov, pokiaľ ide o readmisnú dohodu s Gréckom, a či e, dôjde ku navráteniu ľudí, ktorí sú ekonomickými migrantami späť do Turecka. Ďakujem. Hvala, predsedujoči. Poskúšal sa vám držať e, eh, roka, eh, oziroma čas. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pokúsim sa dodržať rečnícky čas. Bez pochyby je správa Európskej komisie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dosť dramatická pokiaľ ide o začlenenie západobalkánskych krajín. Rozšírenie Európskej únie v tejto chvíli nie je populárne, oveľa menej ako v minulosti, keď tu bol taký dojem, že v Európe zaznamenávame iba pokroky a že to nebude mať nikdy žiadne ohraničenie, limit nejaký. A chcel by som sa poďakovať pánovi komisárovi za jeho zaangažovanosť v pokračovaní rozširovacej politiky Európskej únie. Myslím si, že všetky problémy v, tomto, v tejto správe boli pomenované a tomu, za tomu vďačím. Jeden z tých prvkov, tom zmysle, jeden z tých prvkov, ktorý poznačil túto diskusiu, je teda utečenecká kríza a dopady tejto krízy v západobalkánskych krajinách. Je správne, že tým krajinám počas balkánskej trasy e, vyjadrujeme určitú vďaku, pretože pre tieto krajiny to bola veľká výzva a tá situácia bola veľmi náročná je jednoduché vyjadrovať kritiku. To znamená, ľahko sa kritizuje a ťažšie sa pochopí situácia týchto krajín, pretože tieto krajiny sú v ťažkej hospodárskej situácii. A k tomu sa ešte pridružila ďalšia vec. geostrategická situácia v európskom susedstve. To je veľmi dôležité pre kandidátske krajiny, pretože tá geostrategická krajina v susedských krajinách má vplyv na naše postoje z očí voči rozšíreniu. A pokiaľ ide o Macedónsko, chcem povedať, že je veľmi dôležité, že Macedónsko plní všetky záväzky, ktoré vzýšli z dohody z Prženu ale je veľmi dôležité, aby komisia si takisto plnila svoje úlohy. Pretože komisár vyjadril prísľub, ale s podmienkami, pokiaľ ide o rozšírenie o túto krajinu. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Ďakujeme pekne za správu. Chcem povedať, že Európska únia ako keby nebola úprimná voči Turecku. Za zatvorenými dverami hovoríte, že sa táto problematika dá vyriešiť tak, že by tu bola možnosť prístupu, ale na druhej strane Turecko sa tvári, že nerozumie, ja už som strávil roky v politike a mám dojem, že v politike by sme mali mať určitú úprimnosť. Mali by sme konkrétne povedať, čo si myslíme a nemali by sme Ja som bol napríklad v monitorovacej skupine pri voľbách a musím povedať, že pri každej volebnej miestnosti bol tank a vojaci. Pokiaľ ide o kurdskú otázku, Európska únia musí sa vyjadriť jasne. Viem, že nenájdeme riešenie, ale mali by sme sa snažiť zastaviť každú snahu e, Kurdov osamostatniť sa. A máte pravdu, pán Han, keď hovoríte, že problém Cypru by mohol dať určitú dynamiku do otázky riešenia e, aj Turecka. Takže nemôžeme nájsť ani jedného jediného politika na Cypre, ktorý by chcel otvoriť takéto kapitoly bez toho, že by jednoducho sa najprv vyriešil ten cyperský problém. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, Chcem sa najprv vyjadriť v tom zmysle, že som udivená a prekvapená, že si jednoducho nevzmeme čas, nevenujeme čas v tom zmysle, aby sme tu hovorili o tých správach pokrokových týchto krajín. Ja si myslím, že takýto postup vzhľadom na situáciu v týchto krajinách za neprimeranú a že takéto krátke časy rečnícke, ktoré máme, to iba odzrkadľuje to, že je tu absolútne zle zvolený postup na to, aby sme jednoducho predstavili tie postupy pokroku o týchto krajinách. Ďakujem pekne, pán Fleckenstein. Áno, môžete niečo povedať, ale ja chcem najprv povedať, čo chcem povedať. Nech sa páči. Pokiaľ ide o situáciu na Balkáne, by som chcel povedať, že potom, čo som bola v Macedónsku a potom, čo som si prečítala správy z ostatných balkých, balkánskych krajinách, tak mi chýba nejaké vyhodnotenie v tom, čo som si prečítala, v tom zmysle, že jednoducho európska politika a jej prístup, ktorý zvolila, ako keby vzbudzoval frustráciu občanov v týchto krajinách a to sa už nedá napraviť. Ten skepticizmus voči celému tomu prístupovému procesu jednoducho je to, čo tu najviac narastá v týchto krajinách a v tej prezentácii, ktorú vlastne môžeme takto hodnotiť. Tie dokumenty vlastne sme dostali iba dnes do poludnia, oveľa neskôr ako niektorí novinári mimochodom, ale vlastne v celom tomto úvode dnes mi tu chýba z vašej strany výpoveď v tom zmysle, že ako vlastne chcete bojovať proti tomuto skepticizmu. A ako chcete vytvárať európske stratégie, ktoré teda na jednej strane by mali, boli zacielené na hospodársky rozvoj, boj proti korupcii, ale zároveň aj na to, aby jednoducho sme sa vrátili k dodržiavaniu tých základných práv Európskej únie, ako je napríklad sloboda tlača, tlače, pluralita, pretože vo väčšine tých krajinách, kde ste hovorili, vlastne sa to nenachádza v dobrom stave, to všetko, čo som spomenula. A ešte pokiaľ ide o Turecko, tu by som takisto sa chcela spýtať, a treba o tom aj hovoriť, že to, čo sa tu vlastne deje, či to súvisí nejako s utečeneckou krízou, alebo či tu je skutočne nejaký návrat k tomu procesu rokovaní s Tureckom. Ja zastávam názor, že ak tá správa, tak ako som si to prečítala v novinách, ak je tá správa taká kritická, pokiaľ ide o základné práva demokraciu, že jednoducho to musíte na rovinu povedať, ako chcete tie rokovania o právnom štáte, ako chcete tieto rokovania e, otvoriť, ako to ide s tou blokádou, ktorú sme tu počuli z Grécka, ako to. A ešte jedna veľmi dôležitá otázka, aj otázka toho, ako vlastne chceme postovať, pokiaľ ide o vnútornú stabilitu Turecka. Pani Harms, aj vy sa musíte držať toho časového priestoru dvoch minút. Po druhé, máme tu info, pána komisára a postup je zvyčajný. Komisár bol ochotný odsunúť niektoré cesty a je medzi nami. Takže je tu vždy, postupujeme tak ako vždy za týmto účelom. Po tretie, budeme o týchto témach hovoriť. Na to tu máme spravodajcov, ktorí pripravia správy a tieto správy vlastne budú ešte konkrétne prerokované. A myslím si, že tento postup by mal byť akceptovaný. je tu nejaký úmysel vyhodnotiť celkovo ten prístupový proces Možno by ste to mali zobrať na vedomie a nie takýmto spôsobom tu veci prezentovať nejako inak. A ďalším je pán Kava. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď už hovoríme o procese rozširovania, ak to dáte do Google, tak tam nájdete viaceré informácie. Ja si uvedomujem, že chceme mať lepšiu správu, pokiaľ ide o politiku susedstva, hoci vždy ma prekvapuje to, ako Európska únia berie e, vážne teda nejaké rozširovanie, ale predsa len povedať, že zdá sa, ako keby nám išlo iba o našu vlastnú moc, náš vlastný prospech, ako keby to išlo o neokolonializmus. Bolo by dobre, ak by sme jednoducho k tomu pristupovali zodpovedne. A pokiaľ ide o východné partnerstvo, tak tu mám viaceré otázky. ako je to napríklad s Ruskom v týchto ťažkých časoch, keď tu máme e, tú situáciu napätú medzi Francúzskom a Ruskom. Vidíme, že Rusko sa rozširuje. Takže mali by sme možno posilniť naše vzťahy s Ruskom, a pokiaľ ide o tie sankcie, ktoré tu máme, vidíme, aké ťažkosti to spôsobilo a týmto vlastne sa zatvorili trhy, stratili sme našich obchodných partnerov a ako vieme, e, o toto nám skutočne nešlo. Vždy tu spomínate Európsku úniu ako záruku mieru, ale mne sa zdá, že viaceré z tých politik, ktoré boli predložené, jednoducho sú iba nejakou provokáciou. A potom tu ešte máme Turecko kde my už máme cez NATO nejaké vstoje. Pán komisár, hovorili ste o nejakých nedostatkoch, pokiaľ ide o turecký postup voči Kurdom, o ľudských právach. Prečo jednoducho sa nepozrieme na ten pravý obraz a nepovieme, že tá veľká finančná ťarcha, ktorú musia uh, oni znášať a že sme im slúbili, že pristúpa do Európskej únie a že to nechceme, vidíme, že iba 8% Turecka vlastne je na európskom kontinente, takže aj toto treba zobrať do úvahy. Treba otvorene povedať, že koncept Európskej únie ako takej e, vidíme, že to celé zlyhalo, ak sa pozrieme na otázku Sýrie. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le président. Je vais maintenir à mes deux... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dodržujem tie dve minúty. Pán komisár, e, ste mi veľmi sympatický to chcem povedať na úvod. Ja som konzervatívec, konzervatívny politik, kresťanský politik, ale musím vám povedať niečo, čo vás jednoducho nepoteší. Vaša politika je neúspechom. A to z viacerých dôvodov. Pretože vlastne je to taký útek e, od problémov. Teraz hovoríme o rozširovaní, stále sa spomína iba rozširovanie, ale kam? V nejakej priepasti uberáme sa smerom čo, niečoho, čo sme nezvládli a vidíme, že už aj súčasná Európska únia nefunguje poriadne. Vidíme to v otázke imigrácie, politické, aj hospodárskej otázke. Ale je to neúspech aj pokiaľ ide o ľudské práva, demokracie. To si treba povedať. Máme tu systémy mafiánske v týchto krajinách, ktoré postupia častokrát boli podporované zo strany našej politiky. A to je ešte závažnejšie. Vaša politika je takisto neúspechom, pretože poznačuje vlastne koniec Európskej únie a Európy. Máme tu chvíľu, kedy jednoducho by sme sa mali zomknúť, kde by sme celkom jasne mali podporiť našu spoločnú politiku, tak tu sa nejako rozptýlujeme. Čo treba teda spraviť? Treba spolupracovať s Ruskom. To je to Rusko, ktoré tu je sankcionované z našej strany. Na to, aby sme posilnili stabilitu v strednej Európe. Máme tu politiku uzatvorenosti voči kriminalite. A treba to jednoducho povedať. A stojí to za to, keď to poviem, pretože ja som, pokiaľ ide o kultúrne zázemie, môj Európanom. Ďakujeme pekne. Mali by sme možno zorganizovať novú jalskú konferenciu s Ruskom, aby sme jednoducho Európu dali znovu do poriadku. Alebo som to zle pochopil? Teraz dostane slov pán Mekelister, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajca za Srbsko by som chcel povedať, že ďakujem pekne za prezentáciu tohto balíčka. Chcem využiť tú príležitosť. Chcem jednoducho sa poďakovať pánovi komisárovi za jeho prácu. V porovnaní s predchádzajúcimi správami tá nová metodológia je pozitívna. Tá, tieto správy sa uberajú iným spôsobom. Sú pomenované konkrétne veci, ktoré tie krajiny do predmetné by mali zmeniť. Ešte jedna poznámka ako spravodajca za Srbsko. Ja viem, že je veľmi dôležité, aby Srbsko otvorilo prvé eh, tie kapitoly a myslím, že tie prvé kapitoly by mali byť otvorené čo možno najskôr, pretože už je najvyšší čas. Ale keď sa otvoria tieto kapitoly, tak vtedy začne tá skutočná práca. Som presvedčený, že Srbsko na svojej ceste smerom k Európskej únie sa bude uberať rýchlým spôsobom, ale to závisí všetko od Srbska. Takže moja otázka, pán komisár, aké sú ďalšie kroky v tom prístupovom procese so Srbskom? Otvorí sa tá kapitola tento rok? Pán Fleckenstein, nech sa páči, hovorí pán predseda bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán komisár. Je to skutočne škoda, že máme iba hodinu, pretože to nejde iba o normálne zasadnutie výbor nekonal rozumne a viackrát bol ten termín presúvaný a týmto vlastne sa vyslali signály, ktoré nepovažujem za dobre. Pokiaľ ide albánsky, iba tri vety, pretože som si doposiaľ nemohol nič prečítať, myslím si, že tá reforma justície je prioritou číslo jedna, malo by to tak byť v najbližšom pol roku. Tie pravidlá hry by mali byť pretože tu ide jednoducho aj ústavno, o ústavné väčšiny, takže jednoducho tie pravidlá by sme mali dodržiavať aj s ostatnými politickými skupinami. Na tom by sme sa mali zhodnúť. Pred nejakým časom sme boli s pánom Kukánom v týdane a hovorili sme o dekriminalizácii, akokoľvek to už teda nazveme. A ja si myslím, že v priebehu tohto týždňa spolu s dvomi veľkými stranami by sme mali sa stretnúť a porozprávať a dúfam, že to povedie k tomu, že táto téma jednoducho bude v parlamente už uzatvorená. Ja to považujem za vyslovene pozitívne, že vlastne tieto dve strany sú si veľmi blízko a uvidíme, ako to bude pokračovať v zvyšných témach. Pán predseda hovorí bez mikrofónu, opakovane. Takže ideme k postupu. Teraz zostane slovo vám Picula. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Na úvod by som chcel citovať, čo ste povedali. Kríza posilnila potrebu spolupráce so západobalkánskymi krajinami. Ja rozumiem tej novej metodológie, i ktorú ste prezentovali ohľadne tých kandidátov a potenciálnych kandidátov, tento nový prístup už máme vlastne v prístupe Európskej únie vo vzťahu k Bosne-Hercegovine. Máme určitý pokrok, ktorý sme zaznamenali v rámci tej dohody asociačnej, ale predsa len sú tu nejaké problémy Bohužiaľ, pred pár dňami v Sarajeve sme videli, aký tu problém môže vzniknúť. Ide tu o spoluprácu medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou. Tam musí byť obsiahnutá aj parlamentná spolupráca ohľadne vytvorenia parlamentného výboru, ale to sa nám nepodarilo dosiahnuť. Časť parlamentu v Bosne a Hercegovine je proti tejto myšlienke. Chcú, aby pravidlá boli v súlade s ich pravidlami rokovacím poriadkom a to jednoducho prináša konkrétne problémy. A to sa nám nepodarilo prijať. Bez rokovacieho poriadku jednoducho nemôžeme pracovať o odporúčaniach a z toho dôvodu nebudeme mať také výsledky, ktoré od nás očakáva verejnosť. A pokiaľ ide o Radu pre stabilizáciu a asociáciu, pričlenenie, táto bude vytvorená. Ja chcem, aby sme o tom hovorili na tejto rade, v tom zmysle, aby sme sa vyhli takýmto formám blokády v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o rozši- politiku rozširovania Európskej únie, tam ide predovšetkým o kredibilitu Európskej únie. My sme slúbili, že tým krajinám, ktoré budú pripravené, ochotné, že ich podporíme na ich ceste do Európskej únie. A Ide tu o taký test dôveryhodnosti pre nás všetkých, že do akej miery dostojíme tým vlastným slubom. A dnes sme počuli od vás, spomenula sa tu napríklad korupcia, ktorá je veľký problém, dlhodobý problém, ktorý je vlastne problémom pre každú kandidátsku krajinu alebo krajinu, ktorú ste spomenuli vo vašej správe. Znamená to, že ak nebudeme riešiť korupciu riadnym spôsobom, tak nemôžeme očakávať žiadny pokrok v tých krajinách, ktoré sa snažia pristúpiť do Európskej únie. Teda moja otázka je, pán komisár, aké snahy by sme mali vyvinúť, pokiaľ ide o boj proti korupcii v týchto krajinách, aby tieto krajiny boli pripravenejšie. A ďalšia vec, tam by som sa chcel vyjadriť, pokiaľ ide o posilnenie administratívnych kapacít v oboch inštitúciách, tak na úrovni Európskej komisie, pretože tu vidíme rastúcu potrebu, aby komisia sa sústredila individuálne a zacielenejšie na každú z týchto, jedných, každú z týchto krajín jednotlivo a možno im poradili, včasným spôsobom na to, aby tieto zaznamenali určitý pokrok a to sa týka aj kandidátskych krajín. Takže čo treba urobiť v zmysle podpory štátotvorby na to, aby tieto krajiny mohli čo možno najskôr zaznamenať určitý pozitívny vývin. Pani Valero dostane slovo. Ďakujem. Ja sledujem teda Turecko viac než iné krajiny a zamýšľam sa na tom zmeskou, čo tu vidíme, problém s rozširovaním a problém s migračnou krízou. Myslím, že je to dosť nešťastné. Na jednej strane hovoríme, že chceme podporovať ľudské práva, a na druhej strane hovoríme, že ak zoberiete tých utečencov, ktorých my nechceme, tak môžeme jednoducho polaviť, pokiaľ ide to zdôrazňovanie ľudských práv. A chcela by som, aby to pán komisár trochu vysvetlil. Myslím, že po tých voľbách, ktoré sa udiali, tie správy, ktoré sme tu mali zo strany viacerých aktérov ohľadne podvodov pri voľbách, ohľadne toho, ako vlastne celý ten eh, volebný proces prebehol, neboli tu iba podvody, ale ja si myslím, že treba to preskúmať najprv, aby sme vedeli presne, hoci ten celý proces pred voľbami, ktorý prebehol, e, treba povedať, že už tento proces nebol e, riadny a férový. Takže možno by sme sa mali zamyslieť aj nad, tým, na tou otázku, ako by sme mohli pôsobiť ako mediátori medzi Kurdami a Tureckom. Pretože ak nevyriešime túto otázku v najbližšej dobe, tak vlastne budúcnosť pre Turecko a Kurdistan vyzerá veľmi zle. Ďakujem pekne, pán komisár, e, vážené kolegyne a kolegovia z národných parlamentov. Tohto ročné e, správy hodnotíme vo veľmi zložitom politickom kontexte a súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že toto teritorium sa stáva e, čoraz dôležitejšie. Vítam tieto správy a zároveň je mi ľúto e, frustrácií e, spojených teda s týmto procesom. Som presvedčený, o tom, že tieto frustrácie sa dajú odstrániť a to s politickou vôľou. Navrhol by som, aby sme odstránili ehm, bariéry, ktoré bránia v pokroku a aby ehm, sme sa pevne vydali cestu, ktorá vedie k rozšíreniu musíme posilniť spoluprácu v regióne a to v zmysle európskych hodnôt a princípov. Pokiaľ ide o Macedónsko, som rád, že sa podarilo nastoliť normalizáciu za podpory Európskej komisie a našich kolegov. Želal by som si, aby vnútropolitická súdržnosť sa naďalej posilňovala a aby to Macedónsku pomohlo sa viac priblížiť Európskej únii v rýchlejšom tempe. Nemali by sme čakať do nadchádzajúcich e, volieb až potom hovoriť o určitých veciach. Myslím, že už teraz treba pracovať na pokroku. Ďakujem. Thank you, Mr. Chairman, <clears throat> dear Commissioner. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. ďakujem, pán komisár, za e, teda predstavenie takto balíčka. Ale chcel by som e, využiť to za položiť vám pár otázok, pokiaľ ide o proces revízie európskej politiky susedstva keďže aj táto spada do vašej zodpovednosti. Všetci e, sa zhodneme na aktívnej e, politike e, partnerstva. Chce podporovať rozvoj silných, nezávislých, prosperujúcich štátoch v našom susedstve, a aj pretože chceme podporovať našu prosperitu a bezpečnosť. Ale zhodneme sa, že susedia a susedov by nemali diktovať podmienky ako sa budú eh, títo angažovať, eh, eh, do akých vzťahov budú vstupovať z EÚ. A potom tu máme konzultácie EÚ e v Moskve, pokiaľ ide o revíziu európskej politiky susedstva. Tieto výsledky budú prezentované členským štátom až E, dva týždne neskôr, 18. novembra, ak sa nemýlim. Ak je to pravda, znamená to, že e, sme začali príjmať prístup e, najprv Rusko, potom všetci ostatní a neobchádzame nielen asoci- našich asociovaných partnerov, ale aj nás samých. Nemôžeme sa vzdávať našich princípov to nám nepomôže deeskalovať aktuálnu situáciu. Skôr e, to bude vnímané ako slabosť. A to e, najviac podporuje agresiu. Vážený pán komisár, mohli by ste sa k tomuto vyjadriť? Ďakujem. Uh, uh, uh, Ďakujem. Na úvod poďakujem komisárovi Hánovi za jeho ťažkú prácu v tej aktuálne zložitej situácii. Pokiaľ ide Bosnu Hercegovinu, eh, sme v lepšej pozícii teraz než pred rokom. Z udalosti minulý rok vieme, že občania Bosnej Hercegoviny chcú vidieť postup a eh, politici v Bosnej Hercegovine slúbili, že eh, prídu s ambiciozným balíčkom, ktorý má zlepšiť efektivitu vlády, zvýšiť prístup pracovným miestom a podobne, ale toto by nemalo ostať iba pri slovách. Treba eh, sa teda oddeliť od rozdeľujúcich otázok, eh, ktoré v posledných rokoch eh, charakterizovali politické diskusie. Treba aj bojovať proti korupcii, bojovať za ľudské práva a nezávislú tlač. Moja skupina sa obáva v súvislosti s ref formou týkajúcu sa Republika Srbska, kde ide teda o e, integritu Bosny a Hercegoviny. To naozaj odvracia pozornosť od skutočných sociálnych a ekonomických problémov, ktorým ľudia čelia. SND e, sa naďalej zasúdime za to, aby Bosna a Hercegovina bola súčasťou EÚ. A moja otázka pre vás, pán komisár, e, je, čo urobila komisia na to, aby sa zlepšila participácia občianskej spoločnosti a na reformnom procese. Ďakujem. Thank you very much. I have to give the floor. Ďakujem pekne. Slovo teraz musím udeliť pánovi komisárovi. Ja. That's fair. So do. Commissioner. Ja. Vielen herzlichen Dank. Äh, zunächst äh, Ďakujem pekne. V prvom rade z mojej strany bude ešte veľa možností diskutovať o všetkých týchto správach. A vychádzam z toho, že aktualita týchto správ dobrom ani v zlom um, sa veľmi nezmení. Takže myslím, že budeme mať ešte veľa možností diskutovať do hĺbky o týchto témach. Po druhé, aj na adresu zástupcov národných parlamentov ktorí sa nevždy môžu zúčastňovať našich diskusí. Filozofia rozširovania a rokovaní, o, e, teda predstupových rokovaní, je taká, že ide e, ani nie tak o rokovania, ale o proces. A to by, na to by som chcel poukázať celkom konkrétne. Je to proces, v ktorom ide o to, aby trvalo e, sa veci e, realizovali a keď si poukázali viackrát na situáciu týkať sa korupcie v týchto krajinách, e, tu hovorím naopak, vo všetkých týchto krajinách existuje legislatíva, ktorá zodpoveda európskym štandardom. Aby som na toto zareagoval, ale o čo ide, je uplatňovanie tejto legislatívy, implementácia. A tu nám musia krajiny poskytnúť e, dôkazy, že tu nemajú iba e, tieto veci trpezlivo napísané na papieri, ale že ich aj realizujú v praxi. A to si vyžaduje svoj čas. A preto je primeranejšie hovoriť o procese, než jednoducho o rokovaniach. A to sa týka mnohých oblastí obzvlášť e, vo sfére e, tých základov. Tam definitívne e, je čo dobiehať, ako všetci vedia. A je len o to, že teraz sa všetci vrhneme na tieto témy, ale treba aj mať zdokumentované konkrétne príklady, ako sa to zlepšuje v praxi. A únava z rozširovania e, tu nevnímame len u občanov EÚ, ale aj e, priamo v teréne v týchto krajinách. A preto ide o to zdokumentovať, v čom pre e, občanov týchto krajín spočíva pridaná hodnota. Ak by teda sa stali členmi Európskej únie, to je celkom jednoduché. Zlepšenie eh, životných podmienok, životných okolností. To sa týka individuálnych eh, priestorov slobody, ale aj hospodárskych perspektív. A preto okrem eh, tých, toho prioritného fokusu na tie základné otázky je dôležitý aj hospodársky rozvoj týchto krajín. A to zásadne, pretože iba ak mám e, hospodárskú perspektívu, budem tu mať aj e, e, vôľu týchto ľudí ostať vo svojich krajinách, neodísť. Pretože vo všeobecnosti tí najlepší, tí najdynamickejší zo spoločnosti odchádzajú a to má negatívny dopad na, pre krajinu. A preto Eh, musíme aj teda posilniť ich hospodárstvo a eh, rozvoj hospodárstva bude mať aj dopad na základné hodnoty, pretože právny štát, nezávislosť justície, sloboda médií sú pre investorov, domácich aj zahraničných investorov veľmi dôležité, pretože nikto nie je ochotný riskovať svoje peniaze, ak sa nemôže spolahnúť na to, e, že v krajine je nezávislé súdnictvo a že je tam legislatíva, ktorá zodpovedá medzinárodným a európskym štandardom. Tu obe oblasti sa môžu v pozitívnom zmysle navzájom ovplyvňovať a vytvárať lepšie predpoklady. A v tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby aj občianská spoločnosť a jej štruktúry v týchto krajinách e, sa naďalej posilňovali. A to sa vyjadrí aj tak, že v budúcich rokoch chceme viac e, financií poskytovať práve tejto oblasti, viac než v minulosti. Samozrejme, závisí to ale aj od projektov, od zámerov. A aj tu musím povedať, napríklad keď si zoberieme príklad Bosny a Hercegoviny, je myslím veľmi dôležité, aby aj občianská spoločnosť sa masívne zapájala do tvorby politík nie aby e, sa tu vytvárala paralelná spoločnosť alebo paralelný svet, keď na jednej strane máme občianskú spoločnosť a na druhej strane veľmi tradične e, politické strany a ich šéfov. V tomto prípade e, za nemusím ani rozširovať na ženy, pretože tam sú len mužskí šéfovia. Takže aj teda keď v iných krajinách to vyzerá e, rozmanitejšie a e, pozitívnejšie. No a teraz stručne k Turecku. Chcem pripomenúť, že v Európskej rade je e, zhoda v tom, že sa budú viesť rokovania o rozširovaní s Tureckom s otvoreným koncom. Pokiaľ viem, na tomto sa nič nezmenilo. A ja som profesionál, e, preto e, v zmysle tohto vediem e, rokovania, postupam, postupujem ďalej a v zmysle tohto sa bude aj hodnotiť aktuálny stav. Rád pripúšťam, že samozrejme aktuálna utečenecká kríza vstupuje do hry so vzťahom s Tureckom novým spôsobom Turecko je z európskeho e, pohľadu dôležitý e, geostrategický partner. Der wichtigste Partner. A naopak my sme najdôležitejší, najvypočítateľnejší e, partner aj z ekonomického hľadiska najdôležitejší pre Turecko. A preto je jasné, že tieto obe entity, Európska únia a Turecko, by sa mali snažiť e, užšie spolupracovať. A to sa e, e, má, malo by sa pretaviť aj do realizácie akčného plánu. A to, že musím teraz odísť, súvisí práve s tým, že s kolegom Timmermansom cestujem opäť do Ankary aby e, sme po voľbách rokovania opäť e, e, posunuli ďalej a otvorili. Pokiaľ ide o otázku predstupových rokovaní alebo vizovej liberalizácie, musím vám povedať jasne, že tu nemôže existovať žiadne špeciálne riešenie pre jednu krajinu ak e, ide o to, ako e, sa určité veci majú implementovať alebo e, realizovať, ktoré predstavujú európske štandardy. Takže keď hovoríme o vízovej liberalizácii, tak tu nie je žiadna možnosť nemonitorovať, nepríjmať opatrenia zo strany Turecka bez toho nie je možné mať pozitívnu správu. Čo ale možné je, a to je predmetom rokovaní, je, ak si to želajú obe strany, a ja to hovorím eh, vedome obe strany, eh, vtedy je možné tento proces zrýchliť. Môžeme dvakrát ročne eh, vypracovať správu za predpokladu, že v priebehu roka došlo k príslušnému vývoju, ktorý odôvodňuje e, zrýchlenie teda vytvárania správ, napríklad e, biometrické e, pásy a bavenie s tým spojené. To nie je niečo, čo môžeme baviť zo dňa na deň, ale možno proces zadovažovania alebo inštalovania týchto je možné zrýchliť. To isté, dámy a páni, platí pre prestupové rokovania vo e, fáze, e, kedy tu boli pomerne angažované rokovania s Tureckom, všetci e, sme z nášho pohľadu mohli sledovať pozitívny vývoj v tejto krajine. A odkedy tento proces sa spomalil, znižila sa jeho rýchlosť, tak vývoj už nie je taký, ktorý by sme mohli považovať alebo opísať ako európsky a myslím, že napríklad e, príprava na možné otvorenie kapitol 23 a 24, teda tých e, zásadných otázok, e, je veľmi dôležitá aj na to, aby Turecko vlastne sme pohli smerom k takýmto rozhodujúcim E, testom a previerkám, ako napríklad v oblasti základných hodnôt. To znamená aj, aby som teda reagoval na otázku e, kolegov z Cypra. Sme si plne vedomi politickej situácie. Aj preto som v mojom prejave e, poukázal na to, že aktuálne rozhovory na Cypre považujeme za veľmi pozitívne a sme plní nádeje, že e, sa tu môžeme dopracovať k pozitívnemu e, ukončeniu, že na základe toho bude konať aj referendum. A keď sa e, veci vyvinú takýmto smerom, tak by to mohlo mať aj vplyv na možné zrýchlenie predstupových rokovaní s Tureckom. Medzi časom Zo strany komisie môžeme e, pracovať na príprave, ale ešte raz rozhodnutie o otvorení ďalších kapitol si vyžaduje jednomyselného rozhodnutia Európskej rady. Takže tu sú jasné pravidlá hry. An die Adresse aller Erweiterungsskeptiker. An adresu skeptikov v oblasti rozšírenia. Prístupové rokovania sú najlepšou pákou na zlepšenie veci a e, prípravy na prístupové rokovania nám už dávajú možnosť na to, aby sme e, mali v rukách túto páku a po rokovaniach už túto páku nemáme v rukách. Čiže rokovania musíme viesť poriadne a musíme nájsť kvalitu pre urychlenie. A to vo vyváženom mixe, e, aby sme ľuďom, občanom týchto krajín otvorili perspektívu a aby sme nevytvárali zbytočné spomalenia a prekažky. A ja teda dúfam, že koncom tohto roka otvoríme prvú kapitolu a to by malo byť v balíčku, najmä pokiaľ ide o harmonogram, kde budú aj kapitoly 23 a 24. Totiž teda, kedy ich budeme môcť otvoriť. Ja sa chcem poďakovať poslancom Flickensteina Kukan za ich prácu v Albánsku a dúfam, že v týchto otázok dekriminalizácie poslancov, e, že táto otázka sa k spokojnosti vyrieši ale v celku má e, e, táto krajina za sebou pozitívny vývoj. Budeme mať ešte možnosti hovoriť o druhých krajinách, ale na otázku kolegu z Litvy môžem to celkom e, otvorene a vaša krajina to vďaka Bohu Češ robí. Toto je vlastne európsky prístup aby sme s každým hovorili, aby sme s nimi mali kontakty, aby sme mali komunikačné kanály. E, toto nie je otázka jednotlivých presvedčení a princípov, ale ja musím e, sa usilovať o rozhovor so susedom, aby som zistil, ako sa môže vyvíjať naše vzťahy. A keď zástupcovia komisie a vonkajšie služby E, toto robia, tak robia to, čo sme urobili so všetkými našimi susedmi. Aj s inými e, susednými krajinami. Jednoducho prekladáme návrh nášho dokumentu o prepracovanej susedskej politike a vyžiadame si ich názor. E, a tak, ako to vlastne sme urobili aj s ostatnými krajinami, ktoré pristupovali do EÚ. Takže nie je to nič viac, nič menej. V tomto zmysle sa chcem poďakovať za túto možnosť e, viesť tento rozhovor. A tak ako povedal pán predseda, budeme mať ešte mnoho možností špecificky hovoriť o jednotlivých krajinách a potom e, aj bude príležitosť e, diskusii v pléne. Ďakujem za to, že v prevažnej miere podporujete našu politiku. Ďakujem. Ďakujem. Pekne, pán komisár. pojem dekriminalizácia poslancov, to si ešte musím poriadne premyslieť, o čo tam ide ale chcem sa vám poďakovať, že ste aj takto e, e, na základe krátkeho pozvania prišli e, medzi nás a chceme poprosiť spravodajcov, aby čím skôr predložili návrhy svojich správ a aby sme mohli vykonať našu prácu vo výbore aby sme to mohli mm, e, postúpiť našej práci. Ide vlastne o poradu v jednotlivých krokoch. E, musíme hovoriť o tom, že pokiaľ ide o kandidátske krajiny, môžu tieto správy prispieť k vyjasneniu perspektívy. Teda tá perspektíva rastie s plnením predpokladov. Nemôžeme kapitoly ukončovať, kým tie členské štáty neurobia svoje domáce úlohy. A tieto správy slúžia tomu účelu, totiž aby zodpovední, ale aj obyvateľia týchto krajín vedeli, aké domáce úlohy ešte majú, aby vôbec mohli byť prijatí. Takže toto hľadisko sa v diskusii niekedy zabúda. Teda ide o diskusiu. A to sa jednoducho nejakými politickými e, e, postojmi nedá odstrániť. To treba jednoducho prakticky urobiť. A tak dúfam, že diskusia bude medzi nami prebiehať, ale aj na strane kandidátov a dosiahne to potrebné e, ciele, pretože toto je účel našich správ. Ďakujem, pán komisár, že ste dnes medzi nás prišli. Dobre. Dear colleagues, could you please take the seat? We will continue our session. Kolegyne, kolegovia, prosím sa, zaujímite miesto a budeme pokračovať v našom zasadnutí. May I just ask everyone to take a seat and be silent, please? Prosím o kľud v rokovacej miestnosti. Pokračujeme v zasadnutí výboru pre zahraničné veci a v spojení s medziparlamentným výborom E, e, zasadnutím s kolegami z národných parlamentov, ktorých medzi nami srdečne vítam. A pretože sme mali možnosť e, diskutovať o viacerých témach a budeme o nich e, diskutovať dnes dopoludne a večer alebo popoludní, e, chcem pripomenúť naše užitočné zasadnutie začiatkom e, septembra v Luxemburgu, kde sme sa dotkli viacerých tém, ako je rozšírenie, bezpečnosť, migrácia, e, žiadatelia o azyl a vôbec otázky e, bezpečnosti v EÚ. Začneme výmenou názorov o migrácii na západnom Balkáne. Ako viete, to je veľmi dôležitá a veľmi citlivá téma, ktorá má prieniky s balíčkom rozšírenia, o ktorom hovoril komisár Hahn dnes e, do poludnia ktorý prijala komisia, pretože Macedónsko, Srbsko, to sú krajiny, ktoré sú veľmi dotknuté touto témou a preto tu máme aj zástupcov ich vlád. 8. oktobra bola konferencia na vysokej úrovni v Luxembursku, ktorá sa venovala e, stredomorskej a balkanskej trase. Bolo tam niekoľko záverov a tieto zdôrazňujú celkom jasne, že otázka migrácie sa musí riešiť európskym spôsobom a to s plnou podporou e, právnou a finančnou zo strany EÚ. A ako sa e, kríza rozvíja a, a e, tie prekážky, s ktorými sa stretávajú migranti e, na svojej ceste, mali sme e, tiesňové e, zasadnutie 20. oktobra, ktoré zvolal Eh, eh, predseda komisie Juncker, bola tam aj eh, kancelárka Merkelová a tam sa hovorilo o implementácii migračného balíčka v súvislosti s procesom rozšírenia. Ja pochádzam z Chorvátska a my sme za 7 týždňov mali 350 tisíc žiadateľov o azyl, ktorí prešli cez našu krajinu. Včera sme mali veľmi dobrú diskusiu s Pierom Vimorom, Pierre Rimont, ktorý e, je vyslancom pre summit Valeta. A e, e, máme tu teda ďalšiu migráciu v oblasti Afriky, ale ako viete, je to prepojený fenomén, ktorý by sme mali analyzovať a hľadať spolu riešenia. Našu diskusiu zorganizujeme následovne. Najprv budú hovoriť hostia, v čase od 8 do 10 minút, každý z vás, teda všetci spolu. A neviem, či je tu minister Popolský, možno, že má nejaké mediálne vystúpenia vonku, ale e, aj ako gentleman nebudem namietať, keď slovo dám e, našej hoske z Srbska potom bude hovoriť pani Esen Altuk eh, a, a, eh, z Turecka a potom Malka Türk, ktorý je zodpovedný za ochranu z UNHCR a pon Christian Lefle, ktorý je z je podpredseda tejto služby. A potom dám slovo komisii a potom bude prebiehať diskusia. Roxanda, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán Plankovič. Ďakujem za to, že ste zvolali to zasadnutie. Ďakujem, že <laughs> Ďakujem, že ste nám ukázali, že Európsky parlament je miestom, kde ešte stále žijú džentlmeni. Takže témam, aby som teda dodržala čas. Ako väčšina kolegov eh, vie, ktorí sledujú náš región Srbsko, mm, má dosť zložitú pozíciu, je akoby medzi členskými štátmi eh, na Západnom Balkáne, eh, kde migranti vstupujú vlastne E, do Európskej únie a potom ich opúšťajú, keď môžu vstúpiť do iných e, e, členských štátov EÚ. Takže my sme nie len tranzitnou krajinou západovalkanskej trasy, ale sme vlastne medzi štátmi EÚ do ktorých e, títo migranti vstupujú. Od začiatku minulého roku sme prijali a postarali sme sa e, e, základnými prostriedkami o 400 tisíc utečencov. Posledný týždeň alebo dvoma týždňami sme mali okolo 9 tisíc vstupov denne bol to veľký nárast, to teda tie minulé mesiace to bolo 3-4 tisíc denne, potom 5-6 tisíc denne a teraz e, sa to blíži k 10 tisícom denne. Samozrejme, je to menšie percento tých, ktorí chcú požiadať o azyl v našej krajine, pretože ako je každému zrejme, e, všetci chcú ísť do západnej a severnej Európy. Výzvy, eh, pred ktorými stojíme v tejto situácii, aby som bola úprimná, ctení členové Európskeho parlamentu, tieto výzvy presahujú naše kapacity. Napriek tomu eh, sme doteraz sa postarali o migrantov a utečencov e, humaným spôsobom, rešpektujeme ich dôstojnosť, nezaznamenali sme protimigrantské sentimenty ani medzi obyvateľstvom, ani vo vláde, ktorá veľmi jasne dostala pozíciu, že takýmto spôsobom sa musíme k ním zachovať, kým prebieha táto kríza. V tomto zmysle myslím, že sme jasne ukázali, že, že sme a vieme byť súčasťou riešenia a nie sú, sme súčasťou problému. A ešte niekoľko konkrétnych e, podrobností k situácii v teréne. Veľká väčšina migrantov, ktorí vstupujú na naše územie, sú zaregistrovaní poskytneme im základné ubytovanie, e, dostávajú potraviny a základnú zdravotnú starostlivosť. Nemali sme žiaden incident e, proti migrantom alebo ani boje medzi skupinami migrantov. A to si všimli aj rôzne medzinárodné organizácie, ktoré sa venujú tejto téme. A naozaj sa snažíme čo najlepšie zorganizovať túto situáciu a všímame si e, príklady v susedných krajinách, ktoré majú podobné problémy. My sme prijali operačné opatrenia, ktoré sú potrebné. Teda máme pracovnú skupinu na ministerskej úrovni, ktorá rieši situáciu e, migrácie a migračných tokov. Máme reakčný plán v prípade ešte väčšieho nárastu e, počtu migrantov a teraz k tomuto dátumu máme 11 ubytovacích centier alebo centier príjmu v, vlastne vo všetkých častiach e, e, Srbska. Ale finančne tento prílev migrantov je e, celkom zreteľne veľkou záťažou pre Srbsko. Ja mám pocit, že je potrebné pripomenúť, že vzhľadom na konflikty pri rozpade Oslavy e, v 90. rokoch ešte staré. Máme 40 tisíc utečencov z Bosny a Chorvátska a 200 tisíc vnútorne premiestnených ľudí z Kosova. A, a o týchto sa tiež musíme e, starať. Až doteraz sme použili z nášho rozpočtu viac ako 500 tisíc eur je to vlastne rozpočet vyčlenený pre komisariát pre e, migráciu a azyl a potom ďalších 490 tisíc, e, ktoré e, tiež ešte použijeme. Potom tu máme zdroje, ktoré sú alokované, ale tie neboli plánované v rozpočte, ale teraz ich používa policia, armáda a Červený kríž Tiež pomáhame mimovládnym organizáciám e, v rámci našich možností. A preto by sme chceli, aby cený parlament zvážil možnosť rozpočtovej podpory Srbska a ďalších krajín, ktoré sú v rovnakej situácii pretože inak si neviem predstaviť, ako budeme môcť pokračovať e, vo zvládaní tieto, na tejto úrovni. Sme vďační komisii e, za to, že nám poskytli 10 milión eur e, pre Srbsko a Macedónsko a ďalších 7, 7 miliónov pre e, humanitárnu pomoc. Tieto zdroje, ktoré sme ešte nedostali, e, budú e, samozrejme len tak, tak stačiť na pokrytie situácie v, v teréne a, a nebudú postačovať na prekonanie zimy. Pretože utečenci a migranti e, samozrejme budú u nás zostávať dlhšie ako 1-2 dní, ako tomu bolo teraz. A tiež nie je tajomstvo, že niektorí z našich susedov v regióne, ktoré sú tiež teda tranzitnými krajinami, e, už len s, na základe toho, že sú členskými štátmi EÚ, získali 20-násobne vyšší príspevok e, na riešenie tejto krízy, hoci e, ich účasť pri riešení tejto krízy nie je 20-násobne vyššia, ako robí Srbsko a preto máme obavy a teda chcem sa poďakovať pánovi Hovitovi za to, že pri predchádzajúcej diskusii spomenul to, že bolo prijaté rozhodnutie vyčleniť peniaze 10 e, z fondu EPA, ktoré sú určené na reformy v prístupových krajinách na riešenie migračnej krízy aby som bola otvorená. My si myslíme, že toto je trest pre nás za to veľké úsilie, ktoré vyvíjame a mnohí, mnohí ľudia si to všímajú. Teda je to trest za to, že naše reformy by mali byť vlastne e, e, obeťou e, tejto krízy a, a tej nevyhnutosti tú krízu riešiť. My sa preto prihováram za to, aby toto rozhodnutie bolo revidované. My na seba berieme našu časť zodpovednosti, sme hostiteľmi veľkého počtu migrantov, ktorí, ktorí e, asi strávia zimu e, na západnom Balkáne a my, a to je dôležité pre celú túto trasu, a čo skoro skončím, teda máme pravidelné konzultácie e, v rámci regiónu a riešime otázky, máme protokol spolupráce medzi ministerstvami vnútra s Chorvátskom a to je veľmi dôležité a samozrejme máme stálu výmenu názorov a operačných opatrení s ostatnými susednými krajinami a pretože už som vyčerpala 10 minút a 14 sekúnd, e, ukončím. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne a teraz zostane slovo minister zahraničných vecí Macedánska, pán Popovský. Ďakujem pekne za túto príležitosť. Myslím, že je na čase, vzhľadom na tú situáciu, ktorú tu máme v súčasnosti, a vlastne sme tu mali aj pána komisára Hána, a vidíme, že je tu určité riziko vnímať rozširovací proces s krízou migrantov a tu jednoducho nechceme dať rovnitku medzi tieto dve veci. Ale chcel by som ešte rozlíšiť tie výzvy, ktoré tu máme pred sebou. Na jednej strane vidíme, že sú to krajiny, ktoré sú blízko pri zdroje Turecko, Libanon, Jordánsko, ktoré majú viac ako milión utečencov. Turecko má dokonca momentálne zhruba 2 milióny utečencov. Však to sú krajiny, ktoré vlastne musia znášať takéto bremeno, rovnako ako Nemecko. Nemecko, Rakúško, Švédsko a Belgicko, to znamená severoeurópske krajiny a tu sú stovky tisícov ľudí, ktorí sa snažia na dlhodobo usadiť v Európe. A potom sme tu zase my, tzv. tranzitné krajiny, máme tu európske členské krajiny a nečlenské krajiny Európskej únie. A myslím, že práve tie nečlenské európske krajiny sú tie najzraniteľnejšie z tejto skupiny, a to z viacerých dôvodov, ale nie je to rovnako náročné alebo dobré zvládnuť stovky tisícok utečencov, keď máte k dispozícii peniaze z Európskej únie a keď nemáte peniaze z Európskej únie ako nečlenská krajina. Pokiaľ ide o čísla pri zhruba pol milióna ľudí tranzituje cez tú balkánsku trasu. Zhruba polovica z toho prešla aj cez Macedónsko počas posledných mesiacov, hlavne Sýrčania, ale ľudia z Iráku, Somálska a iných krajín. Tá veľká výzva je, že ťažko sa rozlišuje medzi tou modifáciou týchto ľudí, prečo oni odchádzajú z konfliktných krajín a predovšetkým sú to ľudia, ktorí si zaslúžia našu podporu, ale je to aj hospodárska emigrácia. A tu sa ťažko nejako rozlíši, že ako to je a ako to vyzerá. Tie rizika, ktorým čelíme, tie jednoducho idú od bezpečnostných rizik až mm, teda treba povedať, že môžu tam byť aj tí bojovníci, ale tých je veľmi málo a tá hrozba, ktorú oni predstavujú, mm, tá je predsa len podstatná a preto musíme veľmi podrobne sledovať, odkiaľ sú a čo budú nás robiť tie požiadavky readmisné, ktoré žiadali viaceré krajiny ohľadne ľudí, ktorí prešli cez Macedónsko. A tá logika z toho je, že jediný dokument, ktorý máme my je, že sme ich teda my zaregistrovali, nemáme žiadne iné dokumenty o tom, preto žiadame na základe tých readmisných dohod, ktoré máme, aby ste zobrali tieto krajiny, aby týchto ľudí domov. My sme my nemáme prístup k moru, to znamená, ak sa do našej krajiny dostanú, tak musia prejsť cez členskú krajinu Európsku úniu. A tá hrozba, ktorá tu to môže ohroziť celý systém, ohroziť tú bezpečnú trasu, a potom žiadať e, azyl v krajinách, tak to je jednoducho je dosť veľká hrozba, ktorú tu máme, ak to bude ešte masívnejšie. Potom je tu to riziko, že sa môžu zatvoriť hranice, ako dlho to môže trvať, či sa nám podarí dosiahnuť tie ciele, ak to vlastne budú tí, ktorí zatvoria tie hranice. A keď už hovoríme o možných riešeniach, tak sme urobili nejaké konkrétne kroky Zniž, navýšili sme kapacitu, pokiaľ je dočasný pobyt, takisto kapacitu pre žiadateľov o azyl, čo vlastne e, je ešte doposiaľ dosť obmedzené, čo do kapacít. A to je jeden zo spôsobov, ako vlastne podporiť tých ľudí v tej snahe ísť do tých severných krajín, ako Nemecka a iných krajín. Boli tu aj v, v konferencii o financovaní, a naši priatelia už sa jednoducho venovali tejto otázke. Hovorilo sa to, že by to mohlo ísť na úkor tých peňazí, ktoré boli vyčlenené na EPU, ale žiadna z týchto konferencií alebo dohôd jednoducho nám neposkytne nejaké dlhodobé riešenie. To znamená, že vlastne štátne inštitúcie momentálne musia znážať to bremeno, a to na úrovni desiatok miliónov eur veľké snahy z našej perspektívy by mali byť urobené aj na úrovni zahraničných hraníc Európskej únie, preto tie snahy lepšie to filtrovať, mať nejaké tie hotspoty a to je pre nás dôležité. Takisto vnímame, že sú tu problémy aj pokiaľ ide o hranice, respektíve tie zahrani- vonkajšie hranice, ktoré tu máme, takže nikto nehovorí, že je, ťaž, že je ľahké čeliť tej situácii, ako napríklad na greckých ostrovoch, že tam jednoducho viac migrantov ako miestne obyvateľstva. A takisto máme pocit, že v našom prípade namiesto toho, aby sme tu rozodpovednosti prehadzovali, mali by sme sústrediť na to, ako sa vysporiadať s týmito vecami, čo možno najbližšie k tým, tomu pôvodu toho problému. Myslíme si, že prítomnosť Frontexu na našich hraniciach by mohol byť dobrý krok dopredu na to, aby nám pomohlo e, zvládnem túto situáciu momentálne vlastne to riešim na také bilaterálnej úrovne. Chcel by som zdôrazniť, že tá spolupráca s Gréckom na tejto úrovni sa zlepšila a nie náhodou, že vlastne to bolo jedným z, jedných krokov, ktoré sme chceli implementovať na oboch stranách. Tá spolupráca bola dosť taká pozitívna, musím povedať. Hovoríme tu o ľuďoch, ktorí vlastne prichádzajú z Macedónska do Srbska a takisto to máme na úrovni toho, to vlastne, čomu čeli Grécko, tak tomu čelíme my na inej trase. A vlastne tie kroky priamo pri zdroji čo k tomu povedať. Nikto nemá nejakú konkrétnu víziu riešenia. Môžeme iba trochu zmierniť ten konflikt Sýrii, to je to, čo môžeme urobiť, aby sme zmenšili ten migračný tok, ktorý tu máme. Presúvanie tej zodpovednosti to nie je taký prístup, ktorý by sme my chceli podporiť, pretože ľudia to spomínali viaceré centra procesné, eh, kde by sa to spracúvalo. A to sa jednoducho nemôže diať predsa v tých kandidátskych krajinách. My si uvedomujeme, že takúto výzvu jednoducho nezvládneme bez európskej pomoci, ale takisto som počul určité obavy, ktoré tu boli, pokiaľ ide o otázku rozšírenia. Bolo to tu prezentované dnes. Ja chcem povedať jednu vec celkom jasne. Ja si myslím, že migračná kríza v súčasnosti je jasným signálom toho, že potrebujeme balkánske krajiny, ktoré musia byť súčasťou Európskej únie a to skôr než neskôr. A nemali by sme tu prezentovať argumenty také, že ľudia sú tu sklamaní z predchádzajúcich rozširovaní. A toto nemôže byť nejaký argument, pokiaľ ide o predlžovanie toho procesu prístupu tých krajín, ktoré sú kandidátske krajiny v súčasnosti. My sme pripravení na zdieľanie tohoto bremena a nemyslím si, že máme nejakú alternatívu alebo alternatíve možnosti, ktoré by tu boli spomenuté do posiaľ. Myslím si, že nemôžeme považovať za samozrejme niečo, čo je dôležité pre Európsku úniu, to znamená mier a stabilita a nechcem podceňovať e, tú váhu, ktorú bude naše krajiny musieť znášať, ak by tu došlo k zatvoreniu hraníc smerom na sever a potom, že by tu pokračoval ten prítok migrantov smerom z juhu. Macedónsko nemôže znášať e, dlhodobo e, túto situáciu, keď tu máme e, každý deň 7 tisíc nových utečencov z európskej členskej krajiny. Jednoducho toto povedie k, jasne k problému. A to naša posledná, naše posledné vyjadrenie je také, že áno, znášajme bremeno spoločne, ale neprenašajme tú zodpovednosť tak, ako to je doteraz. Dúfam, že sa to tu vypočuje a dúfam, že to posilní našu spoluprácu, ktorá bola dosť produktívna. Ďakujem pánovi komisárovi Hanovi, ako aj celej Európskej komisii za to, že sa snažia nájsť možnosti, ako by mohli pomôcť našim krajinám, pokiaľ ide o riešenie tým, týchto víziev. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister Popovský. A teraz dám slovo pani Altuk, ktorá je generál, zastupkynia generálneho raditeľa pre problematiku utečencov. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať Európskej parlamentu za prizvanie Turecka na a, túto diskusiu ohľadne migračnej krízy. Budem sa zostaviť na tri veci. Budem hovoriť o Turecku a migrácii, potom o najnovších skúsenostiach, ktoré máme zo sírskej kríze a potom takisto o spolupráci medzi Tureckom a Európskou úniou. Je, Turecko je v najbližšom susedstve z Európskej únie. Sme najviac postihnutí z tejto nelegálnej migrácie, pretože sme tranzitnou krajinou. Turecko je takisto ako si to iste uvedomujete všetci, my sme krajinou pôvodu utečencov 60. a 70. rokov minulého storočia, kde bola veľká miera migrácie občanov do Nemecka, ktorí dnes sa stali aktívnymi prispievateľmi do nemeckého hospodárstva. Ne, tureckí migranti v Nemecku v súčasnosti prezentujú rastúci segment spoločnosti a počas celých stáročí Turecko bolo vnímané ako takým útočiskom pre veľa ľudí, ktorí hľadali útočisko. V minulosti sme čelili viacerým vlnám utečencov, väčšinou to boli také masové prítoky utečencov. Odliadnúť od týchto masových vln sme vždy boli na kryžovatke tej nelegálnej migrácie. V súčasnosti napríklad máme 300 tisíc Iračanov, Afgánčanov a Pakistánčanov a my im poskytujeme príbytok v plnej súčinnosti s UNHCR tá pohostinnosť, ktorú my prejavujeme migrantom v súčasnosti, nie je nič, ale je nič iné ako naša politická voľba a vyjadrenie našej vôle. Očakávame určitú pomoc zo strany medzinárodného spoločenstva. Medzinárodné spoločenstvo nezvládlo sírskú kríziu my sme takto postupovali, pretože je to naša zodpovednosť, vychádzajúca z medzinárodného práva, takisto to naša zodpovednosť na ľudskej úrovni, pomôcť týmto ľuďom. Ak sa pozrieme na tie najnovšie vlny dečencov, ktorým tu čelíme, tak jednoducho nemusím ani hovoriť, že Turecko má jedinečnú skúsenosť v tejto oblasti. Sírska kríza sa stala jednou z najkomplikovanejších milníkov tejto problematiky a prinašal sebou viaceré výzvy, a to nielen vo vzťahu k susedným krajinám, ale aj vo vzťahu k celému regiónu. Počet žiadateľov u azyl, ako aj interne premiestnených ľudí z celosvetového hľadiska, po prvýkrát v histórii po druhej svetovej vojne dosiahlo úroveň 60 miliónov ľudí. A takýto celosvetový problém migrácie je na najvyššej úrovni, aký sme to kedykoľvek mali sírsky konflikt, ktorý už trvá 5 rokov, máme tu 300 tisíc ľudí, ktorí prišli o život a 4 milióny ľudí, ktorí prišli o hlavu, strechu nad hlavou a išli do susedných krajín. Turecko v súčasnosti ponúka domov dvo, vyše 2 miliónom sírčanov. Toto je 50% sírčanov, ktorí vlastne to je celkový poč- celkového počtu 50% tých, ktorí odišli zo Sýrie. Zmobilizovali sme všetky naše zdroje, všetky naše kapacity na to, aby sme zabezpečili všetko to, čo títo ľudia potrebujú. A v mene 260 tisíc sírčanov je ubytovaných v 25 dočasných centrách a vidíte na tých priesvitkách, na niektorých tých títo sírčania dostali po, túto potravu, vzdelávanie, ako aj psychologickú podporu, ktorá je veľmi dôležitá. A na dôvažok máme tu 2 milióny sírčanov, ktorí žijú mimo týchto centier a vlastne poskytuje sa im aj zdravotnícká starostlivosť zadarmo. Zhruba 110 detí sa každý deň narodí iba v týchto centrách, ktoré som práve spomenula. Stravili sme do, minuli sme doposiaľ 8 miliard dolárov na to, aby sme poskytli ubytovanie a potrebné služby pre týchto ľudí a celkové príspevky, ktoré sme dostali zo strany medzinárodného spoločenstva, boli obmedzené na menej než polovicu miliardy, to znamená pol miliardy. Myslím, že na priesvitke číslo 7 to uvidíte konkrétnejšie. Tlmočníci chcú povedať, že tie priesvitky nevidíme. Počas ostatných rokov e, počet ľudí, ktorí vlastne žiadajú. E, takže vidíme, že rozhodné konanie Turecka v boji proti nelegálnej migrácii treba vnímať aj prostredníctvom najnovších, najnovších e, informácií, ktoré máme štatistických. Od začiatku roka vlastne turecké pobrežné hliadky za, zachránili tisícky ľudí a priviedli ich na pobrežie Turecka. Toto číslo je oveľa väčšie ako celkový počet ľudí, ktorí boli zachránení na mori počas posledných 5 rokov. Tieto operácie, ktoré robí pobrežná hliadka, stojí 5 miliónov eur každý mesiac a toto to vlastne sa platí zo strany rozpočtu Turecka. Mali by sme urobiť viac na to, aby, sme, aby tu ľudia nezomierali. Potrebujeme to koordinovane robiť a spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom. Ak spomenieme súčasný stav, ktorý tu máme, ak sa pozrieme na spoluprácu, ktorú tá je, tak Turecko a Európska únia vlastne už v súčasnosti spolupracujú v boji proti neregulárnej migrácii. Spolupracujeme s Európskou komisiou prostredníctvom pravidelných kontaktov, kde vlastne koordinujeme našu politiku a hovoríme o budúcich spoločných úsiliach. Máme posilnenú spoluprácu s Frontexom v rámci e, našej spolupráce e, budeme mať aj styčného dôstojníka, ktorý bude reprezentovať Frontex v Ankare. Ako viete, v, roku, v decembri roku 2013 sme podpísali readmisnú dohodu s Európskou úniou a e, vlastne sme týmto spustili proces liberalizácie víz. V rámci politiky susedstva tento proces je dôležitejší než čokoľvek doposiaľ. Naše vzájomné porozumenie súčasnej situácie v našom regióne je potrebou, vyjadruje potrebu spojiť naše sily na to, aby sme posilnili dialog a spoluprácu medzi Tureckom a Európskou úniou. V tomto kontexte rýchla implementácia readmisnej dohody, ako aj završenie li- dialogu liberalizácie víz, tieto všetky sa stali dôležitými nástrojmi v boji proti neregulárnej migrácii na to, aby sme posilnili spoluprácu boji proti nelegálnej migrácii, bude Turecko pokračovať v príjmaní opatrení, ktoré vlastne boli načrtnuté už v tej cestovnej mape o dialogu o vízach. Potrebujeme spoločné kroky, ktoré musíme urobiť na to, aby sme sa vysporiadali s touto humanitárnou tragédiou a chcem povedať, že od prvého dňa sírskej krízy v marci roku 2012 Turecko a susedné krajiny preukázali, že dokážu zdieľať toto bremeno samé. Napriek týmto ťažkostiam Turecko robí dôležitú úlohu, pokiaľ ide o minimalizáciu tých veľkých tokov a vln imigrantov do Európy je veľmi dôležité, aby táto osveta jednoducho išla dvomi smermi. Ide tu o zdieľanie zodpovednosti a bremena. Potrebujeme komplexný prístup a potrebujeme začať pracovať na tom, aby sme sa venovali konkrétnym otázkam. Ten prvý krok, ktorý potrebujeme, je, aby Európska únia prijala prísnejšie záväzky, pokiaľ ide o tú mieru presídľovania Čečencov. To rozhodnutie o relokácii 60 tisíc ľudí to predstavuje iba prvý krok z tej rady krokov, ktoré treba urobiť v súlade s medzinárodným právom, keď poskytujeme eh, ochranu, tak tá by mala byť prioritne daná tým, ktorí utekajú pred vojnou. Potom by sme sa mali venovať prapríčinám eh, tejto neregulárnej migrácie. Sú to viaceré druhy nestability, či už sociálna alebo, so, alebo ekonomická, takisto porušovanie ľudských práv, krajine, odkiaľ tí ľudia pochádzajú. Potom treba zabezpečiť aj finančnú pomoc na to, aby sme eliminovali tie príčiny ich migrácie a to treba riešiť už v krajine pôvodu. Mali by sme pracovať na zlepšení podmienok tých najzraniteľnejších skupín, ktorí sú stále viac postihovaní pretože tu nie je dostatočný záväz zo strany medzinárodného spoločenstva na to, aby sme našli spoločné riešenie. Chcem upriamiť vašu pozornosť na sírske deti a ich štatút vzdelávania v Turecku. V súčasnosti máme viac než 600 tisíc sírskych detí v Turecku a bohužiaľ 400 tisíc z týchto detí nechodia do školy. Predstavte si, že dieťa došlo do Turecka možno už v roku 2012, to znamená pred 4 rokmi. A od tohto obdobia, bohužiaľ, sa nám nepodarilo zabezpečiť žiadne vzdelávanie pre tieto deti. Takže nechcem tu spomínať opätovne, že čo to predstavuje, ale budúcnosť tejto generácie je jednoducho už teraz stratená. My potrebujeme týchto sírskych mladých ľudí, pokiaľ ide o rekonštrukciu k Sýrie budúcnosti. A na záver by som chcela zdôrazniť ešte taký nástroj ako napríklad readmisné dohody, ktoré môžeme v tomto procese využívať. Pokým bude trvať sieska krízia, tak takéto vlny utečencov budú na každodennom poriadku. Musíme sa s tým vysporiadať. Možno zajtra budeme mať už novú vlnu utečencov. Nikto nevie, to predpovedať v súčasnosti. Takisto nesmieme zabúdať na to, že migranti potrebujú viac než nejakú urgentnú reakciu. Takisto potrebujú určitú vyhliadku do budúcnosti, to znamená do budúcnosti, kde bude zaručená ochrana ich práv a kde budú mať možnosť požívať podporu e, zo strany hostiteľskej krajiny. Je našou povinnosťou pomôcť týmto ľuďom vybudovať ich budúcnosť. Turecko je pripravené na spoluprácu so všetkými zúčastnenými stranami na to, aby sme sa tejto migračnej vlne vy, vysporiadali sa s ňou riadným spôsobom. Nemôžeme túto migráciu zastaviť, ale môžeme sa pokúsiť spoločne a efektívne ju zvládnuť. Všetky tie najnovšie výviny prinášajú veľkú výzvu pre Turecko Európsku aby sme sa zblížili. Mali by sme túto príležitosť využiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Altuk, za váš príspevok a teraz zostane slovo Faulkner Turk ktorý je asistent Vysokej komisárky UNHCR. It's very clear if one looks at the global landscape. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som uh, povedať uh, niečo k tomu, čo sa momentálne deje v Európe. Keď sa pozrieme na tých posledných 5 rokov, 15 nových e, konfliktov alebo starých konfliktov buď opäť vypuklo, alebo na novo vyvstali. No a konflikty sú samozrejme charakterizované eh, veľmi silným porušovaním eh, ľudských eh, práv. A jednou z najjasnejších manifestácií takýchto konfliktov je samozrejme presun osôb, nutený presun osôb, aj toky utečencov. Za posledné roky sme videli veľmi veľké počty ľudí, ktoré boli nútené utiesť za často veľmi nebezpečných okolností a je jasné, a ja mám povinnosť povedať to, keďže e, zastupujem UNHCR najlepším spôsobom, a o to už sme počuli od prichádzajúcich rečníkov, je zdôrazniť základné e, hodnoty, e, na ktorých, vyvsta- na ktorých e, e, stojí aj pomoc pre utečencov. Nechcem tým spochybňovať suverénne práva štátov, e, riadiť svoje hranice, kontrolovať e, neregulárne e, vstupy, ale je tiež jasné, že situácii sa treba venovať v súlade s povinnosťami vychádzajúcimi z medzinárodného práva, chrániť utečencov, ošetriteľov o azyl a k tomu patrí aj zabezpečiť im, aby mohli požiadať o azyl. Keď sa pozrieme na globálnu dimenziu, obzvlášť v európskom kontexte je dôležité mať na pamäti, že 9 z 10 utečencov žije eh, na globálnom juhu, často v tých najchudobnejších eh, častiach eh, týchto krajín. Turecko je jedným z príkladov je naj, krajinou, ktorá má momentálne najväčší prísun utečencov, ale nie je tu len Turecko, máme Pakistan, Irán, Etiópiu, Keniu a Jordán, ktoré tiež čelia obrovskému tlaku na infraštruktúru a služby. Je jasné, že v porovnaní s tým e, tie počty v, e, v priemyselnom svete e, sú nízke, aj keď teda sa zvyšujú ako tento rok. A je jasné, že na niektoré krajiny je väčší nápor než na iné. Máme teda situáciu v EÚ, a teda vonkajšiu hranicu a potom krajiny, ktoré majú najväčšie žiadateľov azyl sú Nemecko, Švedsko, Rakúsko, relatívne, teda pokiaľ ide o počet obyvateľov a potom pár ďalších krajín. A je jasné, že Európska únia teda na tomto ťažko pracovala, aby zabezpečila spôsoby, aby e, sa e, spravodlivo alokovala zodpovednosť v tejto oblasti. Keď sa pozrieme na čísla tento rok, e, prísatok 800 tisíc, ale v porovnaní s 500 miliónmi európskych občanov je to ešte stále pomerne skromné číslo v porovnaní so situáciou v tých krajinách, ktoré som práve spomenul. Väčšina prichádzajúcich do Európy prichádza z tých 9 krajín, ktoré produkujú najväčší počet utečencov Sýria, ale nezabudajme ani na Afganistan, kde sa situácia zhoršila, Irak. A tiež vidíme, že veľa utečencov e, ktorí sa hýbu ďalej, to robia z e, zo zúfalstva, snažia zachrániť seba, e, svojich rodinných príslušníkov a veľmi často nemajú možnosti urobiť to zákonnou cestou, takže často podnikajú túto nebezpečnú a neistú e, cestu. Which is a phenomenon where indeed the numbers have gone immensely over the last couple of months. Um, what we also see when we talk to people is when they a keď hovoríme e, s ľuďmi, e, ktorí masívne prichádzajú na e, teritorium Európskej únie, sú často extrémne traumatizovaní a vyčerpaní. Celkom zrejme potrebujú naliehavo pomoc a nenachádzajú adekvátne štruktúry, ktoré by ich v tomto kontextu, v kontextu teda mohli prijať. A chcem konkrétne sa vyjadriť napríklad k Západnému Balkánu v tejto súvislosti Eh, vítame ten 17-bodový akčný plán, ktorý eh, vyrokoval, sa vyrokoval na samite EÚ a krajinami Západného Balkánu eh, v oktobri, 5. oktobra. Bol tam jasný záväzok prijať konkrétne opatrenia v oblasti výmeny informácií, limitovania sekundárneho pohybu, zvyšovania kapacít príjmania ale aj podpory utečencov, zabezpečovania, že sa im dostane e, to potrebné e, ošetrenie súvisiace napríklad s extrémnym vyčerpaním, ale ide aj o zlepšenie riadenia hraníc, bojovania proti prevádzačstvu. A chcem vás poprosiť, aby ste podporili E, vlastne e, to, čo naštartoval tento 17-bodový akčný e, plán, aby sa realizoval rýchlo v praxi. Európska komisia sa vyjadruje za krátku dobu, podporu ECHO aj za dlhodobé financovanie. Vítame koordináciu ECHO mechanizmu civilnej ochrany, čo umožnilo 17 článom štátom pomôcť efektívne v 66 krajinách. Je tu, sú tu aj ďalšie kroky, ktoré treba ešte príjmať. Celkom stručne vám poskytnem aktuálne informácie z našej strany o pokroku, ktorý doteraz sa vykonal. Ja som došla k pokroku v oblasti výmeny informácií a fungovania eh, výmeny informácií medzi jednotlivými krajinami konajú, e, dnes sa e, bude konať e, tretí, tretie každotýždenné informačné stretnutie. Z našej perspektívy treba tu zvýšiť teda schopnosť príjmať, aby sme tu mali tých 50 tisíc príjmacích miest v, na Balkáne, aj potom tie miesta na Grécku a takisto aj tá recepčná kapacita Kapacita príjmania je veľmi dôležitá, pretože potrebujeme aby e, e, ľudia teda boli e, prijatí za tých potrebných podmienok, aj pretože sa blíži zima. Ehm, takisto, keď situácia je aká je, museli sme apelovať aby sa dodatočne uvoľnilo 96 dodatočných miliónov, e, e, pokiaľ ide o e, zimu pre Grécko a iné krajiny na Balkáne, aby sa v zásade zachránili životy. To je dôležitý aspekt, ale zároveň aj, aby sme pomohli týchto krajinám pri riadení tohto pohybu a posledný dôležitý bod, e, keď sa pozrieme na tie dlhodobé hľadiska, potrebujeme určite e, legálne cesty príchodu do Európy, aby sa zabezpečilo, že ľudia nebudú nútení e, vydávať sa na tieto nebezpečné cesty, aby, aby využívali nelegálnych prevádzačov ehm, nástroj e, presídlenie dôležitý. Momentálne tu máme 200 e, takýchto miest e, do roku 2016. To je samozrejme celkom zrejme nepostačujúce, potrebujeme oveľa vyššie čísla, ale samozrejme sú aj iné spôsoby zabezpečovania legálnych ciest do Európy ehm, napríklad humanitárne víza alebo možnosť študovať v Európe Máme tu e, program humanitárnych víz, 8 tisíc víz sme udelili sírčanom v susedných krajinách, aby sme im umožnili príchod e, k nám a žiadosť o azyl, takže je možné prijať e, veľa opatrení. Jasne potrebujeme spoločné zomknuté úsilie, aby sme zabezpečili, že obzvlášť sírskí utečenci v susedných krajinách budú mať možnosť prísť legálne spôsobom e, takým, aby nemuseli využívať tie cesty, ktoré využívajú momentálne. A to je všetko z našej strany. Ďakujem pekne, pán Turk. A teraz pán Kristian Lefter e, z JS. Nech sa páči. Thank you very much and thank you for inviting me to this. Ďakujem pekne e, za pozvanie predrečníci Eh, už popísali situáciu eh, veľmi podrobne. Ja to chcem eh, objasniť z perspektívy inštitúcií EÚ. V, v tejto fáze bezprecedentného toku hm, prílevu migrantov k nám a nátlaku na externé hranice Európskej únie na viacero krajín EÚ chcem hm, vyjadriť moju e, vďaku za reakciu e, Turecku aj ostatným krajinám e, Západného Balkánu. Hovorí teda pán Leffler, zástupca generálneho tajomníka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ehm, máme tu e, veľmi komplexný fenomén týkajúci sa ekonomickej, politickej stability, e, základných práv, bezpečnosti, e, manažmentu krízy, rozvoja a ďalších víziev. Naša reakcia, ktorú sme vyvinuli, priebehu posledných rokov a obzvlášť mesiacov je prepojená s e, pár kľúčovými princípmi ochrana e, základných práv utečencov a solidarita medzi tými, e, ktorí sú naviac postihnutí z krajín. Je to naozaj o spoločnej zodpovednosti, ktorá si vyžaduje celistvý prístup a kooperáciu všetkých v rámci EÚ Ehm, medzi všetkými e, štátmi, inštitúciami a medzi krajinami pôvodu a tranzitu, ehm, špecializovanými agentúrmi EÚ a inými ehm, medzinárodnými národnými organizáciami. Medzinárodné e, e, kroky EÚ v tejto oblasti sa rozvíjajú viacerými smermi, súvisia so záväzkom venovať sa príčinám tejto migrácie za pomoci viacerých nástrojov, ktoré k dispozícii sú Európskej únii. K tomu patrí riešenie konfliktov, e, prepojenie medzi rozvojom a migráciou, e, zapracovanie tejto témy do našich e, programov rozvoja, bojovanie proti zneužívaniu ľudských práv, nerešpektovaním ľudských práv. K tomu, čo sme si vypočuli e, z úst e, zástupcov Turecka a krajín Západného Balkánu, dnes by som chcel e, dodať ešte niečo k Turecku a Západnému Balkánu. Príspevok, ktorý Turecko zrealizovalo tým, že eh, poskytuje priestor všetkým utečencom, eh, si eh, zaslúži naozaj veľkú pochvalu a je bezprecedentný, pokiaľ ide teda o tú občanskú vojnu v Sýrii. Za posledné mesiace sme boli schopní posilniť kooperáciu, ktorá tu už existovala v Turec- s Tureckom v tejto oblasti, prehlbiť v mnohých oblastiach a spolupracovať e, s Tureckom na e, riadení e, tokov, od registrácie, readmisie, a pokiaľ ide o ekonomických migrantov. A teda aj poskytovaniu priestoru pre utečencov, žiadateľov o azyl. Ide aj spoluprácu s organizáciami, ktoré podporujú Turecko, Jordánsko a Libanon ako e, susediace krajiny Sýrie e, pri ich možnostiach e, byť teda krajinou tomuto veľkému počtu utečencov. 23. septembra a 15. oktobra Európska rada sa zaoberala spoluprácou s Tureckom v e, týchto otázkach a 15. oktobra e, privítala spoločný akčný plán EÚ a Turecka pre migráciu ako súčasť e, celistvej e, agendy s našimi tureckými priateľmi a ja dúfam, že v budúcich týždňoch e, sa nám podarí docieliť e, významný postup v oblasti tohto akčného plánu. Keďže myslím, že si uvedomíte, že podpredseda Timmermans a pán Han budú cestovať do Turecka v týchto dňoch, aby ďalej hľadali tie najefektívnejšie spôsoby implementovať tento plán prebehli diskusie na oboch e, e, radách, ktoré som spomenul a e, takisto aj prebehnú na stretnutí lídrov na konci samitu vo Valete koncom tohto týždňa. Budú diskutovať o mobilizovaní dodatočnej finančnej podpory pre Turecko z komunitárneho rozpočtu aj národných príspevkov. No a teraz prejdem k Západnému Balkánu Opäť významne sa posilnilo úsilie podporovať a úsilie v oblasti spolupráci eh, vďaka Luxemburskej konferencii 8. októbra ehm, pokiaľ ide o tie e, tras, hlavné trasy e, prevádzačstva a na stretnutí lídrov ktorému e, hosťoval e, predseda komisie Juncker. Na oboch týchto stretnutiach e, sa zdôraznila potreba, aby v Sýrii došlo k určitým krokom v susedných krajinách Sýrie, kde je veľa, veľký počet utečencov, ktoré sú teda krajinami prvotného náporu, pokiaľ ide o príchod utečencov a zároveň na západnom Balkáne eh, eh, ktorý je tranzitnou eh, oblasťou. Treba, aby sa posunila spolupráca a lepšie sa organizovalo príjmanie a starostlivosť o utečencov. Všetky tieto kroky potrebujú eh, finančnú a operatívnu podporu aj eh, teda eh, politiky, ktoré by sa mali rozvinúť. No a kooperácia so Západným Balkánom, tu, je najdôležitejšie, tu sú najdôležitejšie dve úlohy, ktoré sú výstupom z týchto konferencií. Poprvé implementovať tie rozhodnutia, ku ktorým došlo, ktoré spomenul aj pán Turk na ktorých sa dohodli teda lídry na Luxemburskej konferencii. A potom ide ešte aj o zjednodušenie e, kooperácie a koordinácia medzi krajinami regiónu, tak aby sa efektívne e, dal riadiť e, tok utečencov. A pracujeme aj v súlade s naš, e, spolu s našimi kolegami v Európskej komisii, aby sme zmobilizovali tú potrebnú podporu pre Srbsko a bývalú e, Juhoslavskú republiku e, Macedónsko, aby sme prezvali spoločné hodnotenia finančnú podporu, aby sme poskytli jedlo, ubytovanie a samozrejme musíme stále posilňovať naše úsilie, ale myslím, že už sú zrejme určité výsledky. Máme tu lepšiu koordináciu, komunikáciu medzi susediacimi krajinami, pokiaľ ide o migračné toky a lepšie sa zdieľajú informácie aj z EÚ z Grécka cez bývalú eh, eh, Juhoslovanskú republiku Macedónsko a eh, cez Albánsko. Tu boli bilaterálne kontakty týkajúce sa posilňovania ich externých hraníc. Aj Srbsko posilnilo svoju cezhraničnú spoluprácu a vytvorilo opatrenia na kooperáciu. Tiež je tu vyššia miera solidarity pri zdieľaní bremena. Srbsko sa zaviazalo e, k ďalším 3000 e, e, miestam, ktoré sa pridávajú k tým 3000, ktoré už boli minulý týždeň odsúhlasené. Miestam teda pre poskytnutie ubytovania utečencom. Treba aj poskytovať e, e, podporu pomocou mechanizmu e, civilnej ochrany EÚ. To už tu zaznelo. Tu došlo aj k dôležitým návrhom, ale je, bolo by ešte potrebné, aby sa tu posilnilo úsilie. Takisto je tu úsilie lepšie riadiť vonkajšie hranice EÚ, aby sa znížil tlak na tranzitné krajiny Západného Balkánu. To spomenuli na svojom stretnutí aj ministri vnútra včera. A opäť o tom budú diskutovať 3. a 4. decembra na svojom stretnutí, kedy budú pripravovať aj e, Európsku radu. A tu sa zastavím, ospravedlňujem sa, pán predseda, za to, že som e, hovoril trošku e, dlho. Ďakujem za túto príležitosť vyjadriť sa. Ďakujem. Teraz moja kolegyňa eh, z, eh, na, na tri minúty eh, z DG Len. Predrečníci jasne načrtli situáciu v regióne. Ja zo strany komisie chcem e, dodať, že s krajinami, kanadskými krajinami Západného Balkánu máme dlhú spoluprácu v, na základe EU, aký a toto sa zdôrazňuje aj v akčnom pláne, e, ktorý sa týka kapitoly 24. Samozrejme, vývoj e, tento rok e, viedol k, ku krátkodobným krokom a to sa dohodlo 25. októbra. Chcem počerknúť význam, tý, význam týchto troch rozvojových krajín, ktoré majú rovnocené zastúpenie v celom tomto procese. Kľúčové výzvy pre západobalkánske krajiny, e, teda Srbsko e, a tiež e, Macedónsko, je potrebné obmedziť sekundárny pohyb, potom poskytnúť ochranu pre e, utečencov a migrantov a potom riadiť e, migračné toky tak dobre, ako sa len dá. Samozrejme potrebujeme intenzívnejšie postupy pri registrácii a ochrane hraníc. E, to samozrejme <clears throat> súvisí s nadchádzajúcou zimou a možným poklesom toku utečencov. A ako kolega z UNHCR povedal, je potreba vytvoriť 50 tisíc e, miest na ubytovanie v Grécku a tiež na ďalších miestach. Srbsko a Macedónsko e, naznačili, že sú ochotné zapojiť sa do toho úsilia a komisia je ochotná pomôcť vládam zvládnuť túto zodpovednosť pri e, riadení hraní, pri ochrane hraníc a riadení tokov. Ide o finančný nástroj EPA <clears throat> a tiež E, je ochotná podporiť e, humanitárne podpory. No a niekoľko poznámok pri využívaní EPA na tieto účely. E, pracujeme tu vo viacročnom, viacročnom rámci a potrebujeme prioritizáciu. Teda musíme podporovať investície do budovania inštitúcií, a samozrejme veľkou výzvou budú humanitárne výzvy. A budeme používať aj nástroj ECO a tiež e, nástroj na podporu občianskej spoločnosti. Stretli sme sa s ministrom Vulenom a z Srbska a chceme e, zabezpečiť, aby sme zvládli výzvy, ktoré budú v najbližších mesiacoch. No a na záver, pokiaľ ide o Srbsko a Macedónsko, uvedomili sme, že tie trasy sa môžu zmeniť a preto sa obraciame na všetky krajiny v regióne, aby si pripravili e, tiesňové plány na zvládnutie e, týchto, e, tejto situácie. Ďakujem pani Vent a kolegyne, kolegovia. Teraz by som načal štruktúru diskusie. Najprv budú mať slovo zástupcia národných parlamentov dotknutých krajín. Najprv pán Rozinas zo zahraničného výboru z Grécka. Bol by som rád, keby ste sa obmedzili na 2-3 minúty, 2,5 minúty. To je oveľa viac, ako e, v e, plenárnom zasadnutí e, ročník hovorí, že to je snáď žart. Ďakujem, pán predseda ja mám istú profesionálnu deformáciu, pretože som pôsobil ako profesor filozofie v Londýne. Najprv niekoľko poznámek. To, čoho sme svedkami, e, tu vidíme e, istú e, preťaženosť inštitúcií, teda máme tu štruktúru Schengen, Dublin, ale máme tu istý návrat medzi etnickým napätiam, ktoré vlastne sa podarilo odstrániť e, za posledných 40-50 rokov v Európskej únii. A zdá sa mi, že tie dve stratégie, ktoré e, tu e, máme, teda ide o zmiernenie tých tokov. A to je stratégia, ktorá vníma týchto e, utečencov ako nepriateľov, ako tých, ktorí robia inváziu. Ale títo ľudia sú trpiacimi ľuďmi. E, e, sú to ľudia, ktorí riskujú svoj život, aby získali nový život. A ja si myslím, že tá predstava e, riadenia týchto tokov podľa našich právnych zodpovedností a podľa od Európskej, to je naša hlavná úloha. A preto načrtnem 6 princípov chronologicky o ktorých si myslím, že by mali určovať reakciu Európskej únie a jej členských štátov a štátov Západného Balkánu k tejto kríze. Predstavím ich chronologicky. Hm, ide teda o tú nahú humanitu, ktorá sa tu pokúša prežiť žiadosť o azyl by mala byť spracovaná tak rýchle, ako je možné e, mimo Európskej únie. S pomocou Turecka, Jordánska a Libanu e, tam je veľmi rozhodujúca ich pomoc. Po druhé, pre tých ľudí, ktorí nebudú takto zachytení mimo EÚ, by mali mať bezpeč, právo bezpečného prechodu. Je to mnoho spôsobov, ktorými sa to dá prostredníctvom e, kontrolovaného prekročenia hraníc, ale tiež pomocou bezpečných pravidel. My nemôžeme dovoliť, aby deti išli na tieto nebezpečné e, plávajúce rakvy. E, máme veľké množstvo ľudí, ktorí e, zahynuli, my už nemáme pohrebiska na Lesbose. Po, druhé, po tretie, potrebujeme humanitárnu pomoc, ktorí budú v, vo fáze spracovania azylovej žiadosti. Po štvrté, rozdelenie na území EÚ. Zatiaľ, e, zatiaľ e, máme veľmi nízky počet registrovaných. Po piaté, bezpečný transport cez západný Balkát e, na trase na západ a na sever. A som rád, že som počul od zástupcov z balkánskych krajín o ochrane, ktorú ponúkajú týmto ľuďom. Po šieste, musíme bojovať proti príčinám e, tohto fenoménu. Nesmieme e, exportovať e, zbranie do týchto krajín. No a zakončím tým, že Západný Balkán sa v súčasnosti stal svetkom nekonečného prúdu, ktorý, ľudí, ktorí smerujú eh, k eh, svojej novej budúcnosti. Ale táto trasa sa môže stať eh, nástrojom priateľstva medzi týmito krajinami. A my v Gréckom parlamente chceme, chceme podporiť tento proces. Žoltné med z Maďarska, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Ja chcem pozdraviť E, našich hostí e, zo Západného Balkánu a z Turecka a predsedu zahraničného výboru Maďarského parlamentu. Je dobré stretnúť sa v takomto zložení. Ja sa chcem poďakovať organizátorom za to, že tieto témy, ako je rozšírenie, Migrácia a zástupné vojny sú prepojené témy a je dôležité, aby sme o nich diskutovali. Hovoríme o globálnej výzve. A ja si myslím, že je dobré, aby sme začali s základnými príčinami tohto problému. A máme istú nádej, že vedenský proces e, e, to, tomu napomôže. A chceme urobiť maximum, aby to bol úspešný proces, aby bol to inkluzívny a, a otvorený proces, ktorý môže priniesť určité výsledky e, v krátkodobom horizonte. To, čo môže EÚ urobiť, tak tam si myslím, že treba spomenúť 5 vecí. Chcem počiarknúť jednu zásadnú vec. Musíme kombinovať ľudskosť a racionálnosť v našom prístupe. To je naše európske dedičstvo. Nemali by sme dovoliť, aby média e, sa zmocnili našej racionality. Po druhé, musíme v EÚ udržať našu jednotu. E, ja mám pochybnosti o väčšinovom hlasovaní e, k takýmto otázkam. Ja si myslím, že netrpezlivosť je veľmi zlým radcom pre EÚ po tretie, nepodporujeme e, e, systém záväzných kvót, pretože vyvíja tlak na našu národnú suverenitu a myslíme si, že otvára základné otázky o právach migrantov. Po štvrté, to je ochrana vonkajších hraníc, to je nevyhnutnosť. Je to podmienka e, nevyhnutná podmienka pre každého štátu alebo politickej formácie. A my preto navrhujeme vytvorenie e, Euró- hraničnej straže Európskej únie. To je nevyhnutná podmienka, aby sme predišli tomuto masívnemu prílevu utečencov, do Európy. No a potrebujeme silnú solidaritu so Západným Balkánom a s Tureckom. A to má, by mal byť nielen finančná solidarita. Je to samozrejme dôležité, a, ale ako povedal pán Popovský, zahraničný minister Macedónie, toto je čas, kedy máme pokročiť v procese rozšírenia. Musíme sa sústrediť na Západný Balkán. Musí to byť naša priorita, a to práve e, kvôli migračnej kríze. Ďakujem, Žolt. a pán Chorvat, e, predseda zahraničného výboru e, Slovenského parlamentu. Kolegyne, kolegovia, Bilo 167.505 migrantov, kar predstavlja izredno breme za državo s dvema milijonoma prebivalcev. Zato menim, da ima v poslednjih týždňoch sme zachytili v Slovensku 17 tisíc e, migrantov. To je veľmi vysoký počet pre takú malú krajinu. Je to kríza. To nie je už výzva, to je kríza, to hovorím e, otvorene. Pretože tu ide o veľké dimenzie, veľké rozmery a tie si musíme uvedomiť. Chcem povedať následovné. Migrácia je neustály proces. Súčasné migračné toky nie sú čosi samozrejme musíme na ne reagovať okamžite a musíme e, postupovať efektívne. Je to pravda. Tento fenomén e, poznáme už e, dlho a v rôznych častiach Európy, ale musíme prijať okamžité opatrenia, musíme zohľadniť osvedčené postupy v iných členských štátoch. Je to situácia, s ktorou sa musia aktívne vyrovnovať všetky členské štáty EÚ. Bez ohľadu na to, ako e, vplýva tento tok migrantov na jednotlivé krajiny. Opatrenia v oblasti migračnej a azylovej politiky sa musia prijať okamžite. 25. oktobra sa Európsky politici zhodli na tom, že Slovinsko v rámci jedného týždňa e, dostane 400 ďalších ochrancov hraníc. Ale e, e, prijali sme len 70 policajtov z zahraničia. Teda je potrebné, aby boli zapojené všetky členské štáty. Máme výmenu informácií a musíme si poskytovať informácie o našej kapacite priadičencov. Musíme rozvíjať agentúru Frontex, pretože európske vonkajšie hranice sa musia posilniť, najmä tam, kde e, prichádzajú do EÚ prichádzajú najväčší počet migrantov. A musíme mať pred očami to, na čom stojí Európska únia, totiž právny štát, naše hodnoty a bezpečnosť. A to nám umožňuje Schengen. Musíme si dobre zvážiť, ako budeme konať v budúcnosti. Musíme si zvážiť, ako, ako bude vyzerať EÚ v budúcnosti. Udržíme si EÚ, posilníme ju, alebo vystavíme Európsku úniu ďalším veľkým e, nebezpečenstvám. Následuje pán Vavrik. Ďakujem, pán predseda. Rakúsko je aj príjmajúcou krajinou, aj tranzitnou krajinou. Máme 500 milió- pol milióna e, ľudí, ktorí prechádzajú cez mm, e, Rakúsko ďalej, ale budeme mať asi aj 80 tisíc utečencov, ktorých príjmeme. Takže my sme by som zmysle koniec balkanskej cesty, ale nie, nie úplne. Naša strana e, sa pozerá s veľkými obavami na tú znižujúcu sa e, ochotu e, politikov a občanov príjmať e, utečencov. Nemecko tiež čeli problémom a budeme mať potom dominový efekt. To isté urobí vlastne aj Slovensko, aj Macedónsko, aj Grécko. Takže Eh, je možné, že budeme mať nový eh, vrchol tejto krízy niekedy cez zimu. Nechcem teraz uvádzať dlhý zoznam eh, opatrení, ktoré my si myslíme, že by sme mali urobiť, ale uvediem tri. To prvé, musíme zvýšiť akceptáciu medzi obyvateľstvom voči žiadateľom o azyl. Musíme lepšie rozlišovať medzi, medzi ekonomickými migrantmi a utečencami vrátane opatrení, ktoré následuje napríklad repatriácia a preto potrebujeme aj novú legislatívu e, a spoločné úsilie v záujme žiadateľov o azyl. A ako som povedal, udržať tú akceptáciu. Po druhé, správa vonkajších hraníc. Áno, e, to, čo robí Turecko, je veľmi dôležité, keď e, e, sa stará o utečencov, ale nepáči sa im už nám veľmi to, ako stráži svoje hranice. Myslíme si, že viac sa dá urobiť. E, zachytenie 70 tisíc ľudí za rok a ich navrátenie, to nie je dosť, pretože 70 tisíc to je niekedy cez deň, za jeden deň toľko ľudí prejde cez hranice. Takže vonkajšie hranice musia byť spoločnou úlohou Musíme posilniť e, služby EÚ. No a po tretie, musíme zvýšiť podporu príjmajúcich krajín, napríklad Libanon a Jordánsko. Naša krajina bude, e, teda naša strana bude e, tlačiť na to, aby Rakúsko podporilo tieto krajiny. A pán Levucci, nech sa páči, z Talianska. Grazie Presidente innanzitutto per aver messo in piedi questo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste zvolali toto dôležité zasadnutie. Udalosti posledných mesiacov jasne ukázali, ako je dôležité, aby mala Európska únia spoločnú migračnú politiku. Nechcem teraz hovoriť o tom, e, čo e, komisia už urobila a to, že sme sa dosť skoro tejto téme nevenovali a jednotlivé krajiny boli ponechané sami na seba, a Taliansko. A politická sila Európy závisí od toho, ako e, Európa dokáže koordinovať svoje bezpečnostné otázky a veľké výzvy Ide o solidaritu, ide o e, myšlienky zakladajúcich otcov EÚ, bez ktorých by EÚ neexistovala. Keď e, teraz hovoríme o balkánskej ceste, keď hovoríme o e, samite 26. oktobra, tam teda vznikol akčný plán a máme určité riadenie týchto tokov, ide o boj proti prevádzačom ale my si myslíme, že potrebujeme ešte ďalšie opatrenia, ktoré nám chýbajú. Dnes sme hovorili o rozšírení a samozrejme toto je prepojené. E, pokiaľ ide o Turecko, Turecko je veľmi dôležitý partner, pokiaľ ide o zvládanie utečenskej krízy a migračné toky musíme myslieť na našu susedskú politiku EÚ a e, prepojenie na utečneckú otázku. S členskou e, vládou sme hovorili o o dárke susedskej politiky a mm, tlačíme na to, aby naše vzťahy so všetkými krajinami mali silnejší politický rozmer. A pokiaľ ide o tú eh, konfrontáciu s Ruskom a s ostatnými krajinami eh, a to, že potrebujeme aj eh, susedský dialog, musíme myslieť na krajiny subsárskej Afriky, afrického rohu, odkiaľ utečenci prichádzajú. Aj tam musíme viesť dialog. Ja si myslím, že naša práca by nemala byť odtrhnutá od stredomorskej politiky, e, ktorú rozvíjame, pretože e, napokon e, trasy, ktoré vedú po pevnine, tie zahrňajú do istej miery aj Stredomorie. Ja si myslím, tá bilancia, ktorú musíme teraz e, konštatovať, e, je negatívna bilancia. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcete prosím vás počúvať aj náš jazyk? Litovský jazyk, alebo nie? Dobre, dá sa to, takže budem hovoriť. Ďakujem pekne za túto možnosť. Ďakujem za možnosť využiť e, tlmočnícke služby Veľmi sa teším, že dnes tu máme aj predstaviteľov UNHCR medzi nami a predstaviteľov SOVČ. A chcela by som iba zdôrazniť, tak ako aj iní kolegovia, že ja si veľmi vážim to, ako Turecko rieši tento problém. Ako predstaviteľka ako predstaviteľka valného zhromaženia OECD, ja viem presne, ako Turecko sa momentálne správa pozitívne voči riešeniu problémov, ktoré súvisia napríklad aj s vzdelávaním detí. Ale chcela by som sa spýtať otázku a chcem túto otázku položiť predstaviteľom Turecka. Keď už ide o pašovanie a zdá sa, že títo pašaráci vlastne e, sú hrozbou v tom smysle, že vlastne konajú bez nejakých obmedzení, absolútne bez breho. Sú tu nejaké možnosti spolupráce alebo prevencie takéhoto neludského a zahambujúceho spôsobu, ktorý jednoducho v členských štátoch šíri absolútnu nedôveru. Takisto by som sa chcela spýtať otázku predstaviteľa UNHCR. V pobalských krajinách vidíme, že tu máme utečencov nielen z zo Sýrie, ale aj z iných krajín a v táboroch e, máme ľudí z Pakistánu, z Jordánska. a Tieto tábory sú úplne preplnené a tie podmienky tam nie sú dobré. Ľudia sa snažia utiecť pred, proseku, no, pre, náboženským prenasledovaním a vlastne v týchto táboroch sú prenasledovaní rovnako, predovšetkým pokiaľ ide o kresťanov a iné etnické a náboženské menšiny. Musíme im pomôcť. Európska únia takisto musí prispieť a pokiaľ ide o SVČ, nehovoríme tu o takých fenomenoch, ako fenomenách, ako napríklad prenasledovanie kresťanov. Ale vidíme, že tie toky sú najvyššie tam, kde tá tolerancia je najmenšia, pokiaľ ide o náboženské menšiny a iné menšiny. A tí, ktorí vlastne utekajú z Iraku a z iných krajín, tak tu vidíme fenomén totalitných režimov v týchto krajinách, ktoré predstavujú hrozbu pre susedné krajiny a pre celú civilizáciu a demokraciu. To znamená, čelíme tu úplne e, e také vízii svetu, ktorý bude jednoducho bez nejakej kultúry a bez hodnot. Ďakujem za vaše otázky. A teraz zostane slovo pán Claude Adam z Luxemburského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať panelistom za ich zaangažovanosť a pretože popísali vlastne tú situáciu v tých krajinách. Ja zdieľam tie obavy pána ministra zahraničných vecí, pretože už sme povedali, že nemôžeme zabúdať jednoducho na tie základné principiálne hodnoty, ktoré tu máme, inak sa ten európsky sen nebude konať. To, čo sme dosiahli, sme dosiahli na týchto princípoch. A sú tu niektoré krajiny, ktoré prezentujú nacionalizmus v prílišnej miere. A zvládnutie tejto výzvy, ktorú tu máme, tých, tejto migrácie, tak to si vyžaduje skutočne veľké úsilie zo strany politikov. Ľudské práva a ich dodržiavanie, to je záväzok pre všetkých. Takisto treba dodržiavať e, princípy, ktoré sa od toho odvádzajú. Musíme k utečencom pristupovať predovšetkým na ľudskej úrovni, rešpektovať všetky hodnoty, ktoré s tým súvisia. Po druhé, otázka imigrácia a azylu, to si vyžaduje spoločnú reakciu spoločnú reakciu všetkých európskych krajín, ale aj susedných krajín Európskej únie a to tu bolo vlastne jasne popísané. Po tretie, neexistuje nejaká, e, nejaké riešenie, ktoré by prinieslo zázračné, zázračné výsledky. Musíme vychádzať z tých možností, ktoré máme, pokiaľ ide o rozpočet a pokiaľ ide o naše kapacity. A Nechceme sa vrátiť k zatvoreným hraniciam, nechceme sa vrátiť k nacionalizmu, ktorý nás priviedol v minulosti k takmer až k vojne. Luxembursko prijalo 314 žiadateľov o azyl, mali sme tu viac, väčšie množstvo žiadostí, možno sa vám toto množstvo zdá veľmi malé vzhľadom na veľké množstvo ľudí, ktorí utekajú a ktorých prijalo napríklad Turecko, ale treba povedať, že títo ľudia chcú zostať v Luxembursku a vzhľadom na naše množstvo, na našu populáciu, ktorú máme, tak aspoň sme sa, sa snažíme týmto ľuďom pomôcť a na to sa skutočne som z toho šťastný a som pyšný na to, že väčšina našich ľudí, našich občanov proklamuje, že je našou úlohou pomôcť občanom, ktorí žiadajú pomoc od našej krajiny. To znamená, je tu ešte u nás stále prevladajúci elán pomôcť utečencom. Vláda Luxemburska reagovala rýchlo a reagovala správne. Prijali sme a prerozdelili sme migrantov, pretože to považujem za našu úlohu. Ale nie je to riešenie celého problému. Treba spustiť aj diplomatické cesty a spôsobia dialógy. To je riešenie tejto situácie. Thank you, Mr. Chairman. Refugee crisis. Ďakujeme pekne, pán predseda. Utečenská kríza poukázala na veľký problém. Európske inštitúcie jednoducho nedostávajú tým záväzkom, ktoré majú, a to vo viacerých ohľadoch. Máme predsa mandát a kompetenciu konať vo viacerých oblastiach. Treba povedať, že niektoré kľúčové európske inštitúcie sa nevenovali problému ochrany vonkajších hraníc. Každý rok tu počúvame o nelegálnych migrantoch, ktorí prichádzajú do Európy cez južné a východné hranice. Ale Európska komisia, ktorá je zodpovedná za dodržiavanie a implementáciu našich predpisov, nevyužila výlučnú právomoc na to, aby zabezpečila bezpodmienečné dodržanie e, predpisov, ktoré sú ukotvené v šengenskej zmluve. Európska komisia začala byť e, na poplach už keď bolo neskoro. A neskoro sme sa začali venovať príčinám tejto krízy. Čo je horšie, och, o, ten strach medzi občanmi, ktorý tu je, posilňuje extrémnu pravicu a extrémnu lavicu a čomu tu čelíme? Čelíme tu veľkému nebezpečiu, ktoré to celé môže priniesť. A preto apelujem mojim kolegom, Chcel by som sa spýtať, nemyslíte si, že by sme mali začať otvorenú diskusiu o tom, že ako by sme mohli byť efektívnejší, aktívnejší a zodpovednejší, pokiaľ ide o plnenie našich spoločných úloh. Je preto predsa v našom záujme vytvoriť realizovateľný systém, kde by sme hovorili o zdieľaní zodpovednosti a vytváraní spoločných cieľ. Týka sa to aj Európskeho parlamentu. Takýmto spôsobom zohráme efektívnejšiu úlohu, pokiaľ ide o monitoring a evaluáciu šengenských dohôd, ako aj záväzkov iných štátov, ako to je ukotvené v európskych predpisoch. Nezabúdajme na to, že členské štáty nie európske inštitúcie sú kľúčové, pokiaľ ide o konkrétne rozhodnutia, ktoré majú poviesť k tomu, aby sa naši občania mali dobre. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda stručne. Tých 17 bodov pani, komisie musia byť implementované. Žiadna krajina sa tu jednoducho nemôže z toho nejako vyhovoriť. Nemôžeme sa predsa stiahnuť do tej našej ulity v každej za seba a povieme, že to sa nás netýka. Musíme lepšie chrániť naše hranice, keď hovoríme o juhu, to teraz nie je hlavná téma, ale vo vzťahu k Libii si myslím, že musíme posilniť a aktivovať tretí, tretiu fázu ehm, toho programu, ktorý tu máme. Problémová hranica je práve medzi Tureckom a Gréckom. Tam musí byť tá hranica spoločne e, zabezpečená a kontrolovaná. Keď ľudia opúšťajú Európsku úniu smerom k Macedónsku, tak jednoducho to je vyjadrenie našho zlyhania. Zodpovednosť nemá iba Grécko, musí to byť vnímané ako spoločná úloha, aby sme lepšie zabezpečili a kontrolovali našu spoločnú hranicu. Turecko doposiaľ skutočne robí, čo sa dá, pokiaľ ide ubytovanie 100 tisícov ľudí. A tí, ktorí sa v krajine takisto pohybujú, nie sú vnímaní ako e, nepriatelia. Tak to vlastne bolo aj vo voľbách a proklamované, takže to je skutočne e, hodné pochovali. A takisto by sme mali my finančne sa do toho zaangažovať viac, veď čísla tu boli už predsa prezentované a odzneli. Ja si myslím, že by sme mali Turecko v tejto oblasti podporiť, v tom zmysle, aby ľudia jednoducho mali lepšiu finančnú situáciu na, a mohli pomôcť utečencom lepšie. Ale teraz určitá kritika, otázka pre tureckú predstaviteľku. Nie je u vás žiadny zákon, ktorý by trestal pašerákov, Predsa máte veľké množstvo pašerákov, ktorí ľudí pašujú k prístavom. Aj v prístavoch tá situácia je taká, že jednoducho sa to nemôže diať bez toho, že by tam prispievali k tomu aj e, korupční predstavitelia mm, prístavnej kontroly, že takýmto spôsobom toľko ľudí môže opustiť e, opustiť e, vaše prístavy. To je nepriateľský akt voči Turecku a preto na vás apelujem, aby ste využili vaše možnosti, aby ste zabránili tomu, aby tí ľudia tam bez kontroly mohli opustiť e, našu krajinu, vašu, teda Turecko. A to je takisto niečo, čo je proti tým dohodám z tej readmisnej dohody. Takže to sú body, ktoré som ja chcel spomenúť. Ďakujem. Solidar- vyjadrím solidaritu kolegom zo Západného Balkánu a Turecka. Sú to veľké výzvy pre vás a musíme vyjadriť solidaritu vám, tak ako to vyjadrujete vy voči nám. A pokiaľ ide o, tú, o tie trasy, to je veľmi dôležité my jednoducho nezabezpečujeme takéto legálne trasy do posiel a preto je veľmi dôležité, aby sme to takto povedali. A spoločne musíme brať do to, že tu máme humanitárnu krízu. Utečenci na juhu, viacerí z nich žijú skutočne z vyslovených zlých podmienkach a je tu veľký nedostatok, pokiaľ ide humanitárnu pomoc. Vy ste to nevytvorili, my sme to nevytvorili, nikto nie je zodpovedný, ale musíme nájsť čas spôsob, ako na to reagovať. Po tretie ďakujem našmu srbskému kolegovi, ktorý hovoril k tomu, čo som povedala ja, pokiaľ ide o ten nástroj predstupový a takisto ďakujem aj ďalšiemu kolegovi, ktorý sa k tomu takisto vyjadril. Veľmi dôležité, aby sme to pomenovali, je to veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili. Avšak chcem povedať, že ten summit vlastne priniesol to, že tu budeme mať 5 miliónov eur nového financovania, nových financií a ešte ani to nie je zabezpečené a ja by ma zaujímalo, či naši dvaja panelisti z Európskej únie by mohli na to zareagovať, predovšetkým keď tu dnes počujeme, že budeme mať uh, ďalšie navýšenie na ďalšie peniaze. Ak nevieme zabezpečiť 5 miliónov, ako môžeme zabezpečiť viac? A ako na to chce reagovať predstaviteľ komisie a kolegovia panelisti v reakcii na to, čo povedali kolegovia z balkánskych krajín, pokiaľ ide o priamu rozpočtovú podporu, pretože čo ja viem, že väčšina peňazí ide, cez to, ide tam cez OSN a nie z nášho rozpočtu a preto by bolo dobre sa k tomu vyjadriť. A pokiaľ ide o kolegov zo Srbska Macedónska a Turecka, aj keď ide o malé čísla, snažíte sa využívať aj relokačné schémy, to je konkrétna otázka. Aj keď to má nejakú symbolickú hodnotu, môže to jednoducho poukázať na váš príspevok. Myslím, že je dobré na to poukázať a spomenúť to v tomto kontexte. Pokiaľ ide o tureckého kolegu, ako realistické je hovoriť o Veľkom Balkáne, je to politicky dosť také ťažké, vystočne si to uvedomujete, ale ako to je, do akej miery to je realistické? Bude tu dohoda s Tureckom? Ehm, ako to vnímate? Vy niektorí to vnímajú menej pozitívne. A pokiaľ ide o našich gréckých kolegov, prečo Frontex nie je na hraniciach medzi Gréckom a Macedónskom, alebo aj európsky kolegovia z EÚ môžu na to reagovať, myslím si, že to by bolo rozumné. A teraz, keď hovoríme s ministrom zahraničných medzi pánom Popovským, to je konkrétna otázka, ktorú by sme sa mali spýtať. Ďakujem. Dohoda o učečencoch zo Ženevy sa týka e, obdobia po druhej svetovej vojny. A nikdy sa to nepočítalo s veľkým množstvom ľudí. Počítalo sa s limitovaným množstvom ľudí, ktorí sa snažili nájsť lepšiu situáciu pre svoj život a prechádzali cez krajiny, ktoré sú bezpečné a kde sú spoločné kultúrne hodnoty takáto spolupráca v arabskom svete. E, nikdy nepodpísali tieto arabské krajiny túto dohodu a preto nepríjmajú žiadnych učencov zo Syrie, hoci majú rovnakú kultúru. Srbský minister celkom jasne povedal, že veľké množstvo tých ľudí, ktorí prichádzajú do Srbska, sú iba tranzitnými utečencami a nesnažia sa hľadať azyl v Srbsku. Hoci je to, možno, zdá sa, že to je prekvapujúce, e, Nespochybňuje to však ich štatus ako utečencov. Nemali by sme sa skutočne pozrieť na to, ako by sme mali spoločne revidovať túto dohodu ženevskú. Ak nie, tak jednoducho sa uberáme cestou rizika, že jednoducho poskytneme podporu všetkým tým, ktorí napríklad sú za odčlenenie Spojeného kráľovstva do Európskej únie, alebo podporujeme takýmto spôsobom pravicových extrémistov. A sú tu aj veľké obavy, že medzi tými migrantami sú aj bývalí teroristi a viacerí to popierajú, ale práve to, čo povedal pán Popovský a povedal to celkom jasne, vôbec nie je e, tajomstvo, že medzi tými migrantami skutočne sú takíto bojovníci. Mohol by povedať presnejšie, že kto, kde, kedy a aké sú čísla a či sa títo dostanú do väzenia a prečo sme nepočuli o tom viac v našej tlači a takisto hovorí o riešení občianskej vojny v Sýrii. Ja by som apeloval na predstaviteľov Turecka, aby niečo urobili, pretože Turecko so Sádskou Arábiou e, urobili takú dosť jasnú, prijali tak jasnú linku, pokiaľ ide o riešenie tej situácie. Takže je na čase, aby Irán, Rusko, západné mocnosti, ako aj Damaška, vláda z Damašku si skutočne sadli a našli riešenie pre túto strašnú tragédiu. Ale ja si myslím, že Európska únia nemôže vyriešiť všetky konflikty a krízy, ktoré tu máme na svete. Ďakujem. Teraz by som vám navrhol, aby sa sústredili na tú jednu a 1,5 minúty, pretože čas nám plinie a panelisti by mali, byť možné aj reag- by mali mať možnosť aj reagovať na vaše otázky. Ja vždy musím robiť tú zlú úlohu tu ako predseda. Teraz dostane slovo pán Weigl. Ďakujem pekne, pán predseda. Je smutné, že dnes musíme uznať, predstaviteľa Európskeho parlamentu a predstaviteľa národných parlamentov, musíme uznať spoločne, že jednoducho ani nevieme, ako riešiť tento problém. A nemáme ani potuchy, ako tento problém sa bude vyvíjať ďalej. Pozeráme sa na Nemecko, pozeráme sa na iné krajiny a najväčší počet utečencov boli prijatí práve do týchto krajín a čakáme, kedy tieto krajiny zatvoria svoje hranice až potom sa budeme asi zamýšľať nad tým, ako budeme reagovať my. Ja si myslím, že my potrebujeme víziu. Musíme sa pozrieť aj trochu za horizont dopredu. Potrebujeme politické riešenie tohto problému. Nemôže to predsa všetko byť tak, že budeme sa iba prizerať a pozerať na to, ako Rusko a Spojené štáty americké sa nedokážu dohodnúť nad riešením problematiky v Sýrii. Myslím si, že Európska únia by mala zohrať aktívnejšiu úlohu, keď ide o riešenie otázky nestabilnej Líbie a katastrofálnej situácie v Iraku. Hovorili sme tu dnes o hodnotách, hovorili sme o súcite, o multikulturalite, hovorili sme o dodržiavaní inakosti, rešpektovania inakosti. Ale aká je tá základná hodnota? Je to predsa mier, na rešpektovanie ľudského života. A myslím, že je správne, aby naši občania a občianky pred e, od európskej politiky očakávali to, že Európska únia chce riešiť otázky politicky a účinným spôsobom. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για τις σημαντικές πληροφορίες. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať našim hostom za to, že prišli medzi nás. Chcem sa spýtať otázku pani Artuke a pripomenúť jej, že Turecko je veľkým veľkou krajinou, odkiaľ vlastne tie utečenecké vlny prichádzajú do Európy máte 200 tisíc ľudí, ktorí prichádzajú na pobrežie Grécka práve z Turecka a 630 tisíc ľudí prišlo od začiatku krízy. Tie siete pašrákov vo vašej krajine zarábajú milióny z tej práce, ktorú tam robia. A z tých obrázkov, ktoré sme napríklad videli v médiách, vidíme, že jednoducho tie okruhy pašerákov pracujú bezproblémovo, a v oblasti Malej Ázie. Prečo Turecko jednoducho nezatvorí, neukončí tieto siete? Aké opatrenia sú prediskutovávané na úrovni spolupráce s Európskou únie? Ak máme mechanizmy, ktoré fungujú, prečo nie sú uplatňované? A otázka pre pána Lefflera. UNHCR uvádza, že 5000 utečencov prišlo do Európy. Pardon, 500 tisíc utečencov prišlo do Európy. Ja si myslím, že toto číslo nie je celkom presné a po takisto ste povedali, že potrebujete viac ako 8 miliónov eur na to, aby ste pomohli krajinám Západného Balkánu, aby riešili tento problém najbližšej zime, ktorá sa už blíži. Ako to vnímate? Ako sa to dá eh, realizovať? Thank you, Chairman. Um, now that the huge... Ďakujem pekne. Treba povedať, že peniaze, ktoré sa vyčlenili pre Turecko, aké rozhodnutia, aké eh, nástroje sa urobia na to, aby situácia zlepšila, aké kroky urobí Turecko, aby sa znížili tie vlny napríklad budúcu jar Počúvame tu veľa vecí o tom, čo by sme mali robiť teraz, ale neplánujeme do budúcnosti. Tieto financie by mali zlepšiť ochranu tureckých hraníc, ale som ja jediný, ktorý tu vidí tú ironiu, že vlastne ten balíček, ktorý bol prijatý naposledy na samite, vlastne e, je určitým prísľubom, že Turecko sa dostane do Schengenu. Na čo chceme, aby sa tu hranice chránili, aby sa potom zase zrušili? Máme tu ženevskú, ženevský dohovor, ale ten sa nedodržiava. Máme tu stále veľké množstvo ľudí, ktorí prichádzajú do európskych krajín a vidíme, že väčšina z nich sa snaží dostať do tých bohatších krajín v Európe. A vidíme, že až 80% tých utečencov sú mladí muži preto sa chcem spýtať ešte raz, prečo sa nedodržiava ten dohovor zo Ženevy a ďalšie dokumenty, ktoré majú situáciu aspoň z časti, časti riešiť. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja prichádzam z Norska na toto stretnutie. Ďakujem za to. Neviem teda, či z tohto dôvodu Norsko podporí e, členstvo v EU, ale otázku, ktorú si musíme klásť e, voči tejto tragédii je, kto e, znovu vybuduje Sýriu. Dnes tí najschopnejší e, muži a ženy opúšťajú Sýriu a musíme sa zaobrať príčinami tohto konfliktu. Spomeniem niektoré z nich. E, neakceptovanie e, práv e, menší, neakceptovanie demokracie, e, nerovnosť rodov, neakceptovanie rozdielov a nadmerná dominácia náboženstva v dennom živote to nevedie k spoločným cieľom, spoločnej zomknutosti a k nádeji a sklamanie vojny nevedie k želaniu permanentne opustiť e, krajinu. Takže pýtam sa, kto znovu vybuduje krajinu, keď sa vojna skončí. Musíme mať na pamäti, že je veľa krajín, e, ktorých e, e, populácia veľmi silne rastie v Afrike a na Blízkom východe, takže máme tu potenciál vzniku konfliktov v Súdane, v Mali, v Nigerii ak a, a, a môžeme zažiť teda to isté, to iba začiatok migrácie do Európy a musíme sa tým zaoberať, zaoberať musíme riešiť tie e, prvopočiatky, tie prvotné príčiny týchto konfliktov aj v Sýrii. Kto to teda e, bude? Budú to Američania, alebo Európania, alebo susedné krajiny, ktoré budú budovať e, Sýriu, alebo toto bude permanentným statusom Syria je úžasná krajina, ale musíme tam ísť a musíme im pomôcť, aby znovu postavili na nohy e, svoju krajinu. E, to, že sa všetci presťahujú do Európy, to je iba dočasné riešenie, ktoré nie je dobre pre všetkých. Ďakujem pekne, keďže e, e, chorvátsky e, poslanci tu nie sú z dôvodu volieb. Chcem sa vyjadriť aj ja, keďže veľmi veľa ľudí prešlo našou krajinou. Za posledné mesiace je potrebná solidná kooperácia medzi všetkými krajinami, ako aj teda tu UNHCR, ale aj Eh, kooperáciu medzi ministrami spravodlivosti a vnútra. Treba tu mať túto kooperáciu, aby tam neboli prekvapenia, že ľudia prídu na hranicu a nájdú tam nejaké nové prekvapenia a že podmienky pre utečencov sú naozaj netolerovateľné, obzvlášť tiež že sa blíži eh, zima. Takmer dve tretiny ľudí by mohli byť kvalifikované ako e, žiadatelia o azyl a tretina ako ekonomickí migranti. Myslím si, že toto číslo by sme mali zanalizovať e, presne, aby sme e, mali jasný, jasnejší obraz. 350 tisíc ľudí prešlo vašou krajinou, alebo ste ich prijali a postavili sa o nich. Tam je trošku taká malá, taký malý rozdiel. Uh, Ehm, slovo má pani ehm, Koraca. Grazie per aver organizzato. Ďakujem pekne za zorganizovanie tohto stretnutia so zástupcami vlád Macedónska, Srbska, Turecka. Ja si myslím, že takýto typ stretnutí je veľmi dôležitý pre nás, národných parlamentov, ktorý nemáme príležitosť vypočuť si e, priamo ich skúsenosti. E, chcem byť stručná, mám tri otázky. Z pohľadu Európskej únie, myslím, e, hlas z parlamentu, odkiaľ pochádzam, je, že treba revidovať Dublinský dohovor, ktorý teda hovorí o tom, že by sme naozaj mali E, sa spoločne e, postarať o svoje bremeno e, vyplývajúce z prílevu utečencov. A naše programy výskumu a vzdelávania sa zrodili v Európe, ktorá už teraz neexistuje. Keďže je tu problém migrácie, myslím si, že by sme mali kultúrne zainteresovať aj z pohľadu vzdelávania európskych občanov, ktorí zažívajú zvonka tento e, program migrácie, e, ako keby to bol byrokratický problém, ktorý prináleží iným. A tretí problém, e, ktorému čelia zástupcovia tých vlád, ktoré sa dnes vyjadrili, sa týka vzťahom medzi centrálnou vládou a regionálnymi. V Taliansku je to aj organizačný problém, pokiaľ ide o príjmanie utečencov na národnej e, úrovni je tu snaha zorganizovať e, príjmania na lokálnej úrovni je tu problém, e, ako zorganizovať nielen teda finančne všetko, ale je tu aj problém spolunažívania s lokálnou populáciou. Takže chcela som sa spýtať, ako to vnímate, aké sú vaše skúsenosti v tejto sfére vo vašich krajinách. Ďakujem. A ešte pán Apitedeos, ten sa ešte myslím nevyjadril, je tu ešte? Ďakujem pekne, pán predseda. Diskutovali sme o rokovaniach medzi EÚ a Tureckom, e, pokiaľ ide o problém imigrácie. Navrhlo sa vytvoriť spoločné hliadky e, gréckých a, tureckých e, e námorných síl to nemá žiaden význam, pretože oni nie sú opustení v medzinárodných e, vodách. Títo e, utečenci sú posielaní z, e, tureckých, z tureckého pobrežia ku greckým oslovom. Neprestavujeme si to. Pozrite sa na internetovú stránku tureckú ktorá zverejňuje fotografie, na ktorých jasne vidíte toto na e, gréckom ostrove Fidese je základňa, ktorá podporuje e, e, presun týchto utečencov na gumených člnoch. Oni inštalujú napríklad motory na týchto člnoch, ľudia sú nalodené a sú posielaní každých 15-20 minút úplne pravidelne na grecké územie. Preto máme tak veľa migrantov, ktorí prichádzajú do Grécka a to tolerujú e, turecké orgány. A keď zohľadníme, že každý z nich e, zaplatí približne 1500 eur e, za tento prevoz, a vieme si predstaviť, že časť týchto prostriedkov tečie do tašiek tureckých orgánov. Ak chceme správne ošetrovať tento problém, mali by sme požiadať Turecko, aby kontrolovalo svoje hranice. Grécko má tiež e, e, možnosť e, kontrolovať svoje hranice, ale to nie je riešením problému. Turecko sa iba snaží využiť situáciu a pretlačiť svoje národné záujmy. Ďakujem, dovolte mi, aby aj ja som niečo povedal. Práve tento posledný bod by som chcel prevziať ako prvý. Turecko robí e, to isté, e, čo robí Grécko voči Macedónsku, Macedónsku voči Srbsku, Srbsku voči Chorvátsku a e, Chorvátsku voči Slovensku. To je reťaz. Jednoducho posielajú ďalej týchto utečencov. A treba teda povedať, že v tejto otázke je dôležité, že buď prerušíme túto reťaz na všetkých ohňovkách, alebo budeme mať aj pochopenie s Tureckom. Tureckou 4-5 rokov sa staralo o 2,5 milióna utečencov na svojom území. A my sme ho dostatočne nepodporovali. Členské štáty EÚ svoje prostriedky skrátili prostriedky pre, práve pre e, napríklad stravovanie utečencov utečenských táborov. Moja krajina o 50%. To sú fakty. A musíme sa pozrieť na situáciu v Libanone, v Jordánsku. Z geografického e, dôvodu prichádzajú do týchto krajín e, väčšina utečencov, takže tam je situácia tiež katastrofická. Ak nevidíme vlastne tento pôvod, a pán Han preto s pánom Timmermansom dnes leteli do Ankary, aby hľadali riešenie pre prerušenie tohto reťazca, čo nás bude stať veľmi veľa peňazí. Keby sme na to prišli pred porokom, možno by to bolo pre nás lacnejšie. Každý vie, že e, e, sa stávam kriticky voči e, pristúpeniu Turecka do EÚ, ale v tejto otázke mám pre Turecko pochopenie. A preto tu potrebujeme kooperáciu v tejto otázke a z toho vyplýva aj spoločná, spoločne financovaná hliadka, pobrežná námorná, to hovorím aj v mojej krajine, Dublin a krajiny na vonkajších hraniciach pre nás robia prácu a my v Európe Eh, si tu len tak sedíme, to sa mi tiež nezdá byť spravodlivé pre rozdelenie bremena. A preto v otázke eh, hraničných kontrol, hotspots, kooperácie a tak ďalej, to spomenul pán Plenkovič, treba eh, naozaj posilniť spoluprácu aj z UNHCR aby e, sme to všetko správne e, zvládli. To sa mi zdá byť veľmi dôležitý bod. E, všetko sa to navzájom prelína a niekomu prisudzovať vlnu, vinu to tu teraz myslím nepotrebujeme. Situácia je príliš zlá na to. 4 milióny utečencov v táboroch okolo Turecka, 7 až 8 miliónov v Sýrii a Iraku, ktorí sa presúvajú po, po krajine. A e, preto to e, voláme e, vojna, vojna v zastúpení. Máme tu aj tie sily v regióne, Rusko a tak ďalej. Všetky tieto mocnosti by sa mali zhodnúť na spoločnom riešení. Ak sa to nepodarí, tak to, bude, tak to pôjde stále ďalej. Nemôžeme sa zabrať stále iba symptómmi, skončiť e, vojnu, to je e, podmienka pre ukončenie e, týchto, tohto prílevu utečencov. Musíme bojovať proti tejto príčine a tu treba možno aj na niektoré politické e, e, otázky e, zabudnúť, keď sa napríklad hovorí o tom, že Turecko neurobilo pokrok v oblasti právneho štátu, tak nemôžeme diskutovať s Tureckom a zainteresovať ich do procesu. Tak to je nesprávna argumentácia, je krátkozraká, škodí nám a nie Turecku ak takéto niečo urobíme. Takže preto v, tomto, v tejto súvislosti by sme mali priamo pracovať na riešení týchto otázok na e, Blízkom e, východe sa deje niečo, čo sme mali v Európe počas 30-ročnej e, vojny v 17. storočí. Bolo to v mojej krajine. Zo 17 na 8 miliónov sa znížil počet obyvateľov v Nemecku. Zvyšok bol povraždený alebo zomreli na hľadovanie. No a byli sa tam dve krajiny vlastne o regionálnu moc a vyhovárali sa na boj proti, e, e, medzi katolicizmom a protestantizmom. Toto isté sa teraz deje na Blízkom východe. Ak to neprelomíme, tak e, aj táto vojna bude trvať 30 rokov. Preto je tu jeden dôležitý bod ak budeme všetko iba tak ohraničovať, kontrolovať, ale nie riešiť, Mali by sme e, silnejšie e, diskutovať aj o tých viedenských e, rozhovoroch. To napríklad, čo sa udialo z Iránu v oblasti jadra, keď sa nám toto podarí zopakovať, tak tu budeme mať naozaj úspech. klimatickí utečenci z Afriky, ktorí ešte prídu od budúcej jary a tak ďalej. O tom by sa mohol podobne diskutovať. Treba tu naozaj vnímať tieto otázky medzi príčinou a následkom utečenectva. Ja tvrdím, že e, e, stojíme pred potrebou absolútnej zmeny priorít našich politik na všetkých úrovniach. Inak žiadna európska krajina sa nebude môcť úspešne popasovať s týmito výzvami. Všade e, budeme musieť zmeniť naše priority pretože táto výzva má úplne inú dimenziu. Ak nebudeme mať e, silu v našej vnútornej diskusii na všetkých politických úrovniach e, si naozaj takto prehodnotiť priority, a medzi tým ešte budeme hovoriť, že Európa je na vine, ale Európa na vine nie je, pretože je to konflikt, ktorý nemôžeme vyriešiť sami. Žiaden národný štát e, to nezvládne sám. Musíme si byť toho vedomí, pretože o tom vám chcem povedať. Vám kolegom z národných parlamentov, Komisia EÚ e, e, komisára Fratinnyho pred 11 rokmi navrhla krajiny e, Západného Balkánu vyhlásiť za bezpečné krajiny pôvodu. To v národných hlavných mestách sa považovalo za teda zmenu kompetencií v Európskej únie a zamietli to. Keby sme to vtedy boli urobili, pred 4-5 rokmi, keď e, e, sa diskutovalo o sa komisia navrhla e, kvóty na prerozdeľovanie utečencov. Hlavné mesta, aj moje, aj moje krajiny to odmietali až do tejto jary, hovorili o Dubline stále. Keby sme to boli robili pred 4-5 rokmi, vtedy tiež členské štáty to zamietali, veci boli iné. Treba mať toto na pamäti predtým, než dáme e, zodpovednosť na plecia Európy, než sa budeme vyhovárať. Až do septembra tohto roka ministri vnútra našich členských štátov e, porušovali e, zmluvy a neuplatňovali správny princíp Lisabonskej zmluvy v tejto oblasti a nedopracovávali, nepracovali na výsledku. 28 z nich sa v tomto zhodovalo. To je tiež jedna z príčin, prečo dnes eh, nemáme súbor nástrojov, ktoré by to mohli riešiť. To je podobne ako s finančnou krízou, kde eh, až keď došlo ku katastrofe, sme začali hľadať eh, riešenia. Treba tu naozaj vnímať tieto súvislosti, ak chceme dopracovať k výsledku. Ďakujem pekne. V akom poradí ste začali? Machen wir die andere Reihenfolge. Wer ist angefangen? V akom poradí? Tak začníme eh, s pánom Roslerom, eh, nech sa páči. Thank you, chair. Um... Ďakujem, pán predseda. Vypočuli sme si mnoho rôznych poznámok a nedokážem reagovať na všetky, ale Myslím, že e, tu bolo zúraznených niekoľko veľmi dôležitých tém a tiež aj niekoľko protirečení alebo zmetkov. E, najprv e, to miešanie utečencov a migrantov, o tom chcem hovoriť. Zaznieva tu kritika, že Európska únia odmietala utečencov na našich hraniciach. To je nesprávne. Máme právnu a morálnu povinnosť prijať učencov a robíme to. Je ich príliš veľa, preto je to ťažké, ale musíme to odlišovať od e, ekonomických migrantov. Oni e, hľadajú lepší život, to je pochopiteľné, ale nie sú, nemajú právo na ochranu a preto s nimi musíme zaobchádzať inak. A keď budeme miešať tieto dve kategórie, tak to proste pôsobí zmetočne aj v diskusii, ako to máme riešiť vnútorne. Počuli sme volanie o e, e, e, smerom k revízii Dublinského dohovoru a tiež schémy na zdieľanie tohto bremena. Ale počuli sme aj výzvy smerom k vyhýbaniu sa nepriminárnej trpezlivosti, pokiaľ ide o relokačný mechanizmus, kvóty. Teda tu nie je jednota, ako to mám rešiť. Vy e, samozrejme e, lojálne reflektujete názory vašich vlád a to ukazuje, že jednoducho tu nemáme spoločnú víziu. Boli tu návrhy e, Európskej komisie v odpovedi na súčnú krízu, ako to spomenal pán Brok, my sme sa už pred rokmi pokúšali to riešiť, ale nikto na to nemal vtedy chuť. A naozaj, tí, ktorí hovoria, že prečo tak pomaly a neskoro reagujeme, ak sa pozriete do minulosti, vrátane vo svojich vlastných krajín, uvidíte, že boli prijaté kroky alebo navrhované kroky, ale žiadne krajiny ich e, nevykonali. V mnohých oblastiach na juhu Stredomoria, e, v, stredom, v strednom Stredomori a na čich hotspotoch. E, tam sme e, rozvíjali kroky a pokračujeme v tom. Zmobilizovali sme bezprecedentné množstvo finančných zdrojov. Keď si to zrádate, čo sme vynaložili na účenskú krízu v EÚ, tak je to viac ako 9 miliard eur keď to porovnáte s riešením príčin a, a s riešením príjmania tranzitu, tak misie, námorné misie v Stredomori a ďalšie témy, tam už presahujeme sumu 9 miliárd eur. A EÚ je druhým najväčším prispievateľom do UNHCR a samozrejme Tiež prispievame do špecifických rozpočetov v e, spomenutých oblastiach. Myslím, že máme málo času, takže nechcem e, e, sa rozširovať, ale ešte jedna poznámka. Zaznela tu téma kultúrne a náboženské čistky, ktoré sa odohrávajú. Áno, je to čosi, čo sa deje a chceme to riešiť e, v rámci našich politik. Ale ak hovoríme o kultúrnej e, rôznosti a medzi náboženskej e, rôznosti, tak vytvorme dobré príklady, čoho sme schopní v Európe, ako vieme týchto ľudí prijať, ktorí unikajú pred zúfalou situáciou vo svojich krajinách. Thank you, Mr. Brock. I like very much your concluding remarks. Ďakujem pán Brok za vaše závažné poznámky. Myslím, že vaša analýza, najmä ten pohľad na históriu je veľmi dôležitý. Pokiaľ um, ide o mobilitu ľudí, to je jednoducho čosi, čo tu bude stále a my e, to musíme riešiť. Iné kontinenty sa denodene tomuto fenoménu venujú a my to musíme riešiť tiež. A môžem vás zabezpečiť, e, ubezpečiť, že z globálneho pohľadu každý sa veľmi pozrie pozerať, čo sa deje v Európe a mm, tá exportná hodnota našich opatrení bude mať veľmi vážny dopad. No a potom, áno, riešime krizovú situáciu a potrebujeme krizovú reakciu, ale v každej kríze je aj príležitosť. Ja e, e, som veľmi dojatý tou medzilskou solidaritou, ktorú si všímame v mnohých krajinách na juhu ale je to, je to, je to vlastne realita, ktorú uh, si všímame aj tu v Európe a na tom musíme budovať. Presadzovanie práva, e, áno, tam je veľmi dôležité, aby sme bojovali proti e, prevádzačstvu, ale to nebude fungovať, ak e, to nebude podporené silným humanitárnym rozmerom a tiež presadzovaním právneho štátu a tiež ochranou týchto ľudí v mnohých častiach krajinách eh, vieme, že proste tieto veci musia ísť ruka v ruke. Členka parlamentu z Litvy hovorila o porovnávaní konfliktov eh, v Iraku a v Syrii. To sú veľmi roz, eh, zložité konflikty a bolo by veľmi nesprávne, keby sme povedali, že jedinou príčinou je napríklad náboženstvo. Toto je oveľa komplexnejší problém. A ak sa pozrieme na e, e, tých 4 miliónov utečencov e, v tomto regióne. Oni ušli z rôznych dôvodov, porušovanie ľudských práv, prenasledovanie, terorizmus, extrémizmus. Mm, to je tiež odpovedať na jednu poznámku z Británie. Musíme si uvedomiť, že utečenci sú tí, ktorí unikajú pred extrémizmom. A myslím, že pán Tenok zo Spojeného kráľovstva. Ten hovoril o tom, že dohovor z roku 1951 e, e, reaguje na povojnovú situáciu, ale musím povedať, že všetky ľudskoprávne nástroje e, vznikli z, na základe skúseností masívneho pohybu ľudí v Európe. Po druhej svetovej vojne sme mali milióny migrujúcich ľudí a práve na základe tohto pozadia sa dohovoru, vznikol dohovor, e, e, ženský dohovor. No a pokiaľ ide o Sýriu, vieme, že väčšina Sýrčanov by sa chcela vrátiť, ak sa nájde politické riešenie konfliktu. Toto je skúsenosť e, vo väčšine našich krajín, že toto je to, čo si učenci prajú, chcú sa vrátiť. A E, viedenské rozhovory, e, o tých máme veľké očakávania, pretože potrebujeme riešenie tohto konfliktu. No a posledné, nesmieme zabúdať na to, že v Európe e, v každom z nás je nejaké migračné alebo utečenské pozadie. A toto si musíme uvedomiť, keď riešime konkrétne otázky dneška. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať členom, členke parlamentu z Litvy za to, že upozornila na problém prevádzačov. Áno, to je veľmi dôležité. Musíme bojovať proti prevádzačom a turecké inštitúcie sa ozaj o to pokúšajú. Možno si spomeniete, v decembri a v januári sme E, e, mali e, tie prípady týchto lodí, duchov, teda ľudí bez posádky, ale to sme vyriešili. A teraz proste máme iný problém. Títo prevádzači používajú malé, drobné lode Takže bezpečnostné opatrenia sú veľmi dôležité, ale nestačia. My musíme riešiť príčiny problému. E, to je sírska kríza dnes alebo zajtra možno iná kríza. No a chcem tiež pripomenúť, že kapacita tureckých inštitúcií, ktoré sa venujú riešeniu prevádzačom alebo ochrane hraníc, tie musíme posilniť. To je veľmi dôležité. Viete, aká je geografia Egejského mora. Je veľmi zložité e, postupovať v tomto prostredí. No a tiež chcem pripomenúť, že tu máme niekoľko problémov v agentúrach. E, máme tu tiež niekoľko správ od Amnesty International, ktoré upozorňujú na tieto problémy. No a potom, áno, máme silnú spoluprácu s Europolom práve v tejto téme. To je boj proti pašovaniu ľudí. No a moja posledná poznámka. Som rada, že vidím, že je tu povedomie v EÚ o tomto probléme. A ten náhly prílev utečencov spustil procesy a tiež straty životov v Stredomori, E, spôsobilo toto povedomie, ale tá, toto povedomie by malo byť využité a, a to bremeno a zdieľanie zodpovednosti, zdieľanie bremenia je veľmi dôležité v zvládaní tejto kríze. Myslím, že člen e, e, Európskeho parlamentu z Británie hovoril o relokácii utečencov. Áno, my by sme to chceli, hoci by to bola kvapka v oceáne, ale je veľmi dôležité. Je to e, symbol e, solidarity, takže e, ak je to len 5 tisíc, 10 tisíc alebo tisíc, je to veľmi dôležité z pohľadu zodpovednosti a zdieľania bremena. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujem za túto príležitosť. Budem hovoriť o troch otázkach, ktoré tu odzneli Jeden z e, členov národných parlamentov hovoril, že Dublin je istou výzvou, pretože Európska únia sa zmenila odtedy, čo tieto dohovory boli prijaté. Áno, súhlasím, ale nesmieme zabudnúť, že máme spoločný záujem, e, ktorý e, tu trvá, teda, teda mier, stabilita, bezpečnosť. My mm, mm, na to nesmieme zabudnúť, keď robíme závery No a pokiaľ ide o politické vplyvy, áno, každý má svojich voličov. Ja si myslím, že v Macedónsku e, s tým máme veľké problémy, pretože máme veľké náklady a naša infraštruktúra je preťažená, ale e, e, vieme o starostiach, ktoré majú mnohé krajiny, nielen tie tranzitné, ale aj cieľové, ako Nemecko, Rakúsko, ktoré musia riešiť dlhodobé otázky. Pokiaľ ide o stratégiu, eh, doteraz eh, sme svedkami iba presúvania viny a zodpovednosti. Eh, Turecko je pod tlakom a, a, a, a, a teraz, keď čelíme tomuto problému, tak vidíme, že máme vlastne Áno, tak sme svedkami toho, že vlastne e, Európska únia keby sa zobudila len vtedy, keď si uvedomí, že tu je veľmi veľký problém. E, na mojej krajine, v Srbsku, ale aj v ostatných krajinách, e, my samozrejme chceme prevziať našu, náš diel zodpovednosti a to sme robili vždy. Ale my nemáme vplyv na to, čo sa deje pri pramení toho problému. My sme hovorili o diferenciácii. Jeden z členov parlamentu tu hovoril o ohrození e, bezpečnosti e, pokiaľ ide o e, teda prílev bojovníkov v týchto migračných tokoch. Väčšina z nich sú teda mužovia 28 až 40 rokov. My máme vážne poťaže pri ich registrovaní toto leto sme mali 12 tisíc e, ľudí na našich hraniciach. Veľký medzinárodný tlak na to, aby sme týchto ľudí pustili. A fyzicky to bolo nemožné, aby sme ich registrovali. Kto je, ako, akým spôsobom sa dostali do západnej Európy. Ale problém, ktorému sme my čelili, bol buď e, zabraníme prekročovaniu hraníc, to sa nedá. A niekto by si nemal tvoriť ilúziu, že všetci, ktorí prejdú hranice, sú registrovaní. No a potom, aké sú dôsledky? Registrácia je nezbytná, samozrejme. A e, tie indikácie, že tu prichádzajú ľudia, ktorí sú, ktorí sú bezpečnostným rizikom, áno, e, neodoberáme otlačky, e, takže nikto nemôže povedať, e, koľko e, ľudí, ktorí predstavujú bezpečnostné riziko, prišli do tejto do, do Európy. No a musíme opustiť tú stratégiu presúvania viny na stratégiu zdieľania bremena. A to je náš spoločný záujem. Nikto z nás to sám nevyrieši a my nám nerobí starosti byť tranzitnou krajinou, ale robíme si starosti, ako vyriešime tie príčiny tohto problému. Ak to neurobíme, tak vlastne e, nikto z nás sa s touto krizou nevyrovná. Ďakujem. Ďakujem, pán Brok. Kým čakáme na celkové politické riešenie, ktoré ste spomenuli a ktoré by sme veľmi radi videli. Srbsko je ochotné podľa našich kapacít e, prispievať ďalej e, spolu s ostatnými krajinami v našom regióne ku lepšiemu riadeniu tejto krízy a zvládnutiu tejto krízy. My vieme, že toto je spoločný cieľ e, Európskej únie a nás, ktorí by sme sa chceli pripojiť k Európskej únii. Solidarita je nevyhnutnou podmienkou tohto úsilia. Naše kroky e, budeme e, smerovať aj k otázke relokácie migrantov. No ale trvám na tom, o čom som hovorila. Ide o finančnú pomoc a dúfam, že nájdeme pochopenie aj v tomto výbore. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa vám poďakovať za čas, ktorý ste venovali tomuto zasednutiu a ďakujem za to, čo ste povedali. Bola to užitočná diskusia, hodnotná diskusia pre mňa. To objasnilo viaceré otázky a to, čo mi je jasné, je, musíme spolupracovať my sme členmi Európskej únie, pretože je to náš spoločný záujem, ktorý musíme vyriešiť tento problém. Toto nie je obvyklý problém, to je veľmi ďaleko siahlý problém. A e, preto sa vám chcem poďakovať, že nám chápe, pomáhate chápať tento problém a hľadať riešenia. E, teraz budeme mať e, obednú prestávku. A našim hosťom eh, eh, budú eh, mať obed na, v druhej budove, ale tí ostatní majú bližšie v tejto budove. Takže uvidíme sa, uvidíme sa o 15.